srdečne tu v Európskom parlamente privítať eh, guidelines for... Eh, pána Hána. Všetko prebieha podľa postupu navrhovaného smernicami komisie eh, a teda preverujeme komisárov na ich všeobecných vlastnosti osobnej nezávislosti, odovzdanosti európskej idei, takisto Eh, ich komunikačné schopnosti, znalosť daného rezortu, portfólia. A chcem vás informovať, že eh, pán eh, no, nominovaný komisár, pán Johannes Hahn, odpovedal už písomne na písomné otázky parlamentu, ktoré boli, tieto odpovede boli preložené do viacerých jazykov, takisto vyhlásenie o jeho záujmoch a takisto by som vás chcela informovať, že naše vypočutie e, bude e, prebiehať vo formáte, ktoré, ktorému podliehajú všetky ostatné hearingy. Začneme desiatimi e, minútami ústnym stanoviskom pána designovaného komisára a potom budeme mať zvyšok času vyhradený na otázky. Zastúpení budú všetci budú všetky politické skupiny, hlavne naši koordinátori a potom budeme postupovať k ostatnými členmi. Zoznam rečníkov, ktorý bol vypracovaný sekretariátom, eh, je podľa žiadosti skupín a rozpráva eh, pôjde podľa tzv. pingpongového postupu otázka-odpoveď. a Máte vždy minútu na otázku, potom bude mať pán nominovaný komisár dve minúty na odpoveď a potom ak bude potreba e, doplňujúcej otázky, budete mať možnosť využiť ešte ďalšiu minútu na doplňujúcu otázku a takisto požiadame e, pána e, designovaného komisára zase o minútovú odpoveď. Chcem vám pripomenúť, že predmet doplňujúcej otázky sa musí vzťahovať k odpovedi pána komisára na prvú otázku nemôžete využiť tento dodatočný čas na kladenie otázok o úplne nových otáz, e, problémoch. Nepovolím teda doplňujúce otázky, ktoré nesplňajú toto kritérium. Pre vašu informáciu e, nemáme tu postup catch dnes. A tiež by som vás chcela požiadať, aby ste e, pripravovali viacnásobné otázky počas tej minúty, pretože to nedá možnosť eh, pánu komisárovi eh, eh, odpovedať v krátkom časovom rámci. Potom ber, preto berte toto všetko do úvahy. Držme sa teda toho, čo sa dohodlo medzi koordinátormi počas uh, ich posledného stretnutia. Chcela by som vás požiadať, aby ste sa držali vymedzeného času. Ak tak neurobíme, neumožníme všetkým eh, žiadateľom o otázku, aby sa dostali k slovu. Ako vidíte zo zoznamu, máme tam o hodinu naviac eh, otázok, než si môžeme dovoliť. Žiadosti je teda eh, oveľa viac než vyhradeného času. Začala by som teda s našim vypočutím. Pre vašu informáciu ešte poviem, že naše vypočutie sa naživo vysiela na internetových stránkach parlamentu Zoberte to do úvahy, prosím, usmievajte sa a dobre vyzerajte, ak si môžem dovoliť takúto poznámku. Určite bude tiež možné e, e, dostať sa e, k videozaznámu z tohoto zasadnutia cez stránku. Takisto bude aj zápisnica. Takže sme veľmi otvorení verejnosti, pokiaľ ide o prístup k informáciám z tohoto zasadnutia. Po týchto slovách by som vás chcela teraz vyzvať, pán eh, Johannes Hahn, aby ste nám predniesli eh, vaše úvodné poznámky v rozmedzi asi desiatich minút. Nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Eh, samozrejme, že ja sa budem držať pravidel. Srdečne vás vítam. Veľmi ma teší, že, sú, že som tu dnes že môžem zodpovedať vaše otázky a že môžem e, sa uchádzať o, o pozíciu komisára pre regionálnu politiku na budúce roky. Dúfam, že regionálna politika aspoň pre vás tu v sále predstavuje príbeh úspechu európskej integrácie. Hovorím to preto, bez toho, že by som sa tomu vyhýbal. Vieme, že v Európe Máme nielen priateľov regionálnej politiky, máme tu aj prúdy, ktoré e, regionálnu politiku vidia kriticky, skepticky a sú toho názoru, že možno e, ísť aj iným smerom, e, že aj to by mohol byť úspech. My sme každopádne názoru, že regionálna politika je úspechom, že je to nevyhnutná a politika E, neexistuje vlastne alternatíva, e, e, ale môžem povedať aj, že áno, existuje a to ešte, ešte lepšia, ešte reformnejšia, ešte vyspelejšia regionálna politika, ale musí mať prístup integrovaný a k tomuto sa hlásim a v, tejto, v tomto smere žiadam aj o vašu podporu pre takúto politiku, pretože ide o to, aby sme ako spoloční partneri zastávali záujmy e, regiónov a ľudí, ktorí sú e, v týchto regiónoch. Aby sme ich zastupovali. A regionálna politika za posledné roky, musím povedať, e, zaznamenala výborný vývoj a vám, pani Hübner, chcem veľmi úprimne poďakovať za vaše úsilie vo vašej pôvodnej funkcii ako komisárky, takisto váš následník mohol, e, pokračoval veľmi dobre za tých pár mesiacov, ktoré mal k dispozícii. E, prijali sa veľmi zásadné kroky, na ktorých sa dá stavať, e, ktoré sú zásadné a ktoré predstavujú dobrú platformu pre budúcu prácu. Na jednej strane ten, tá trvalo udržateľná strategická línia regionálnej politiky a tiež spoločné e, európske e, smerovanie. Tu v sále, ako viem, sú nielen e, priatelia toho earmarkingu, ale v súhrnom je to, myslím, je to dobré, nezvratné rozhodnutie, ktoré bolo trvalo udržateľné a ktoré bude mať a malo aj kultúrny dopad. Po druhé, potom ochota aj počas obdobia adaptovať tie pravidlá, ak spoločne dospejeme k názoru, že je treba konať. Takže tieta, táto ochota uči, určitá, určitá sociálna, prekonať určitú sociálnu unavenosť. E, no a v neposlednej miere okolnosť, že poprvýkrát treba hovoriť nielen o finančných nástrojoch, ale ich aj implementovať. Ich prvé implementácie sa rozbehli. Regionálna politika, dámy a páni, je vždy pod kontrolou, pod drobnohľadom e, aj historického e, pohľadu. Ide tu o zrastanie Európy, v tomto znaku sa, sa nesú posledné roky treba nechať mnohé regióny zrastať. To má určite veľmi dobrý úspech za posledné obdobie. Ukázalo sa, že Európa je ozajstnou solidárnou spoločnosťou. Solidarita to pre mňa znamená, aby tie najchudobnejšie oblasti v centre Európy i na okraji Európy e, mali zaslúženú pozornosť, aby sme robili to, čo je potrebné a aby sme zabezpečili, že hospodárska báza existuje a že infraštruktúra, infraštruktúra sa rozvíja. Ide o to, aby mali všetci spravodlivú príležitosť podielať sa na prerozdeľovaní a na blahobite. No a máme tu teraz ale aj novú výzvu, ktorú e, e, sme pred dvoma, troma rokmi ešte nebadali, aká bude dramatická Opätovne je to veľký, veľk, veľká záťaž pre regionálnu politiku. Otvorene vám poviem, že žiaden región nemá e, na, na väčšnosť záruku blahobytu. Každý región, aj keď je možno zdanlivo bohatý, je pod obrovskou skúškou a bude musieť pozíciu obhajovať aj v budúcnosti. Treba preto pripravovať e, riešenia na mieru a v neposlednej miere implementovať, aby konkurencieschopnosť mohla byť zabezpečená. A celkom jasne vám tu chcem zdôrazniť, som absolútne proti renacionalizácii. Potrebujeme politiku kohéznu, regionálnu politiku, ktorá všetky regióny v Európe e, zahrnie. Nejde o to dať nejakým transponujúcim sa oblastiam čo si dať. To nie, nie sme nejaký charitatívny fond, taký výraz som totiž začul. Chceme do ľudí, do regiónov v Európe investovať, pretože vieme, že tieto peniaze sa nám vrátia. Napriek tomu je potrebné, a to som už na úvod odpovedal, aby sme boli schopnosť v stave e, uchovať si to dobré, ale mnohé aj zmeniť a rozvie, rozvinúť. A preto uvediem tri e, konkrétne oblasti, kde by bolo treba konať. Poprvé, budúca kohezná politika sa musí jasne e, zosúľadiť so e, základnými prioritami stratégie Európy 20, 2020, vedomostná spoločnosť, ochrana klímy, Eh, energetické pro- problémy. To všetko nemôžu byť len prázdne slova. Musia byť uh, naplnené životom, aktivitou, konkrétnymi činmi. A to, dámy a páni, v, ko- v súčinnosti s ďalšími politickými oblastiami EÚ, ako je výskum, inovácie, vzdelávanie, životné prostredie, uh, priemysel, malé a stredné podniky, keď toto všetko sa nám podarí, tak budeme mať naozaj e, pridanú hodnotu a budeme môcť maximalizovať ko- koheznú politiku. A aj to hovorím e, bez toho earmarkingu, bez vy, vy, vy, vyčlenenia prostriedkov to nepôjde. Ďalej potom po druhé, na základe mojich terajších politických skúseností e, vás asi ne, ne, nepres, neprekvapí, že e, budem chcieť, aby sme mali novú politiku miest pre Európu. Mestá sú hospodárskymi, kultúrnymi, ale aj sociálnymi ohniskami, e, centrami Európy, ale pritom sú obrovsk- e, miestami, kde sa obrovským spôsobom plýtva energiou. Ak sústredíme na túto oblasť pozornosť, tak potom to bude veľmi dôležitý, dôležité opatrenie a ak mi dáte vašu dôveru, tak bezprostredne chcem začať konzultačným procesom, aby výsledky ešte v budúcom programačnom, e, už v budúcom programačnom období boli vidieť. V neposlednej miere musíme aj ďalej pracovať na tom, aby sme s ohľadom na zrozumiteľnú rovnováhu medzi dobrou mierou kontroly chýb a, a na jednej strane a na druhej strane znížením E, byrokratickej záťaže nachádzali ešte lepšiu rovnováhu. Pokiaľ ide o, o kvóty chýb hlásené e, z dvora auditorov, musím povedať bez, e, bez príkras, že je to veľmi silný alarmujúci signál, ktorý beriem vážne a musíme prijať opatrenia, pokiaľ ide o podvody, chyby, zneužívanie a tu v tejto súvislosti použijem všetky opatrenia, ktoré mám k dispozícii, aby som proti týmto neduhom bojoval. Viem, že samozrejme tu už boli rozbehnuté veľmi dobré aktivity a celkom otvorene vám poviem, že zdravá finančná politika, finančná správa rozhodne nie je v rozpore s jednoduchými postupmi a pravidlami. Potrebujeme jednoduché postupy, pochopiteľné pravidlá, pretože tie sú zásadnou zárukou minimalizácie e, kvóty chýb a tiež pre efektívnejšie použitie daňových prostriedkov. Na záver, dámy a páni, poznámka e, k tomu, ako si predstavujem budúcu spoluprácu medzi vami a mnou. Viete, že mám E, ako poslanec e, dlhú históriu v regionálnom e, parlamente, potom v Mestskej rade vo Viedni. Poznám problémy, obavy, prekážky, ktoré musia riešiť poslanci. Viem, že si často myslíte, že ten v exekutíve má stovky pracovníkov a ja nemám k dispozícii nikoho že to nie je dobrá rovnováha. Poznám tieto problémy, poznám tieto potreby a môžete sa spolahnuť na to, že na to budem reagovať, že e, to budem riešiť. Predovšetkým vás potrebujem, pretože vy ste vedomosti Európy, vy vedomosti regiónov, vy ich poznáte, nesiete ich v sebe, hovorte mi o tom, predkladajte to, urobme z toho niečo v záujme ľudí, ktorí na tomto nádhernom kontinente žijú a pracujú Spoločne môžeme vytvoriť pre Európu mnohé, ja som ochotný to urobiť a predovšetkým som ochotný reagovať na vaše otázky. Ďakujem. Your... Ďakujem veľmi pekne za tento zápal eh, vo vašej prezentácii. Eh, prejdeme priamo k prvému rečníkovi Lambert van Nistelrooy. Ďakujem veľmi pekne, eh, pani predsednička a dezignovaný komisár. Dezignovaný, vítajte. Eh, v rámci tohto fóra eh, tvorcov európskej regionálnej politiky mám niekoľko otázok v mene tejto politickej skupiny. Vy veríte v agendu Európa 2020 v kontexte krízy. Keď sa ale pozrieme na súdržnosť, a dokument, ktorý súvisí s politikou súdržnosti, zdá sa, že bol opomenutý e, zo strany komisie. Čo by ste s tým spravili? Okrem toho potrebujeme primerané rozpočtové prostriedky. Ako vy vnímate e, tento zvyšujúci sa trend nejakým spôsobom rozdeliť tie prostriedky na odvetvovej báze. Európsky parlament vyzval na Bielu knihu, na vypracovanie Bielej knihy ohľadom politiky súdržnosti. E, vy súhlasíte s takouto prioritou a je možné dosiahnuť takéto niečo za nadchádza, počas nadchádzajúcich rokov? Pán Hán, nech sa páči. Sorry. Tre Fragen, tre minúty, Ich werde mich bemühen. Erst e, tri otázky, obmedzený čas. Poprvé, samozrejme, musíme sa spoločne snažiť a usilovať, aby politika súdržnosti v rámci Európy 2020 bola zaznamenaná aj v písomnej forme, aby tam mala svoje vyjadrenie, e, teda písomné, aby tam mala, získala ešte dodatočný význam. Dôležité je ale, aby sme boli v stave jasne zaručiť, že len integrovaná politika a postup a integrovanej politiky bude schopný naplniť potreby a ciele stanovené v rámci stratégie 2020 a že sa to pretaví potom do regiónov a že to tak bude aj vplývať na tých ľudí, v konečnom dôsledku budú príjimateľmi. Táto diskusia bude viesť k tomu, že budeme to navezovať aj na diskusiu o rozpočte. A bude treba zaručiť, že tie patričné rozpočtové prostriedky budú k dispozícii, budú vyčlenené. Myslím si, že rozpočet sa doposiaľ vyznačoval eh, tým, že bol veľmi dobrým podkladom na ďalšie rokovania. Ja už som sa s potenciálnymi kolegami stretol eh, a hovorili sme o posilnení aj o, tak obsahovej stránky spolupráce a pokiaľ ide o otázku územnej súdržnosti a e, príslušného ďalšieho vyrokovávania e, e, v rámci Bielej knihy, pokiaľ ide o tohoto, tak tu už bola zelená kniha, prebehli diskusie v tejto súvislosti a ja sa tomu nebránim. Ja sa len pýtam, či e, z dôvodov efektívnosti, tak ako to máme e, v, júnove, e, teda v jesenej správe o súdržnosti, či je vhodné viesť paralelné práce, pokiaľ je o ten ďalší program, či treba ich zahájiť, lebo ja sa domnievam, že táto vlastne biela kniha by predstavovala takúto paralelnú činnosť a my v princípe by sme sa mali sústrediť na to, aby sme takéto úvahy a takéto myšlienky do, zakomponovali do ďalšieho programovacieho obdobia. Ďakujem. Hmm. Nasledovná otázka dodatočná. Áno. Ja tiež e, myslím na tú ďalšiu správu o kohezii, o súdržnosti a naozaj je nevyhnutné zaručiť e, územnú súdržnosť, ale je tu ešte o niektoré ďalšie veci. A ešte mám teda doplňujúcu otázku. E, boli sme troška šokovaní v parlamente, kvôli niektorým finančným nástrojom e, finančnej, e, regionálnej politiky, ktoré nemali ten správny obsah. Ako budete robiť potom hodnotenie v takom tom strede, strede toho obdobia? Ako to prebehne? Aj pre regionálnu politiku e, platí premisa, treba robiť dobré veci a treba o nich hovoriť. Regionálna politika naozaj sa osvedčila za posledné e, roky a za posledné 10 ročie, e, predovšetkým e, v predchádzajúcom období viac ako 600 tisíc trvalo držateľných pracovných miest bolo vytvorených, nespočetné množstvo kilometrov diálnic bolo vybudovaných, miliónom ľudí bola poskytnutá voda, alebo teda dodávky vody pitnej, takže tu sa podarilo naozaj neskutočný kus práce a udialo sa veľa vecí pozitívnych. A to, o to sa bude teda odvíjať aj použitie tých finančných prostriedkov a to treba zakomponovať aj do budúcich rokovaní o tom rozpočte. A ďakujem veľmi pekne. Konstanca Angela Krell. Áno, ďakujem pekne, pani predsednička. Vítajte, pán Hán, vítajte na pôde Európskeho parlamentu. Chcela by som nadviazať na otázky Lamberta. Vy ste už hovorili o tom, že v budúcej e, štruktúrnej a štruktúrnej politike a politike súdržnosti budeme potrebovať nejaké zmeny. E, viete si predstaviť nejaké tie priority, ktoré máme e, v súčasnosti, že doznajú isté, isté obmedzenie? že budú obmedzené a že e, bude postavená nejaká európska stratégia, európske ciele a ak áno, tak aké priority budú na tej európskej úrovni z vášho pohľadu dôležité. A ešte jedna do, krátka dodatočná otázka k územnej súdržnosti, ktorá nám leží na srdci veľmi. Chýba nám akákoľvek definícia, čo by to vlastne malo byť. Nebolo by naozaj vhodné e, skôr ako začneme diskusiu o budúcej štruktúranej no politike, že by sme ešte predsa len hovorili o územnej, e, územnej súdržnosti? Začnem od konca. E, aj ja chcem vás privítať takto osobne a pozdraviť. Nie je to oficiálne platná definícia, ktorú teraz e, máme tu pred sebou aj e, vedecká obec doposiaľ e, ešte nedokázala to zadefinovať, ale e, vo všetkom tom, čo, sa, čo sme si vypočuli v rozhovoroch za posledné obdobie, myslím si, že tam naozaj presakuje tá myšlienka spravodlivých podmienok vo všetkých regiónoch a rovnakých možností a dobrej, dobrom, to by bol dobrý prístup k tej myšlienke, ako vlastne formovať územnú súdržnosť a ako ju vlastne chápať. E, k otázke ďalšieho e, rozvoja, vývoja, myslím si, že to, čo načrtáva stratégia 2020 a to, čo vlastne obsahuje už v tejto fáze, to odliadnúc od e, celkovej, celkovej formy tej, tej stratégie, aj to musí byť naš, naše vodítko musíme budovať e, výskum a vývoj, ale samozrejme e, musíme posilniť aj infraštruktúru a tu nesmieme strácať zo zretela. A ja hovorím úplne otvorene, keď sa pozerám na to, že teraz z dôvodu krízy vo všetkých krajinách hovorí o, o posilnení financií do oblasti výskumu a vývoja, a keď potom e, sa naozaj pozriem na reálne rozpočty, ktoré boli výrazne krátené v mnohých prípadoch, tak presne tu vnímam úlohu únie, aby konala ako príkladne aby zaručila, že tu na bude ešte spolupôsobenie. A tu na e, sa žiada od Európskej únie, aby bola príkladom, aby takto postupovala a aby opačnom, postavila na opačným smerom tú subsidiaritu. No, na, na hlavu, tak povediať, aby takto prebrala zodpovednosť, aby sme skutočne dokázali v rámci krízy investovať do vývoja a výskumu, pretože vieme, ako naliehavo ich potrebujeme e, na to, aby sme posilnení vyšli z tejto krízy. E, Konstanca, nech sa páči. Ja to počujem e, s veľkou radosťou a to je podobná predstava, ako máme aj my ešte predsa by som rada počula, akým spôsobom chcete do toho zakomponovať ľudí. Jedna vec je výskum, ako e, má napríklad e, v budúcnosti fungovať Európsky sociálny fond, ako má byť zakomponovaný do sociálnej súdržnosti. To je práve tá téma, ktorú dokážeme eh, riešiť len v rámci integrovaného prístupu k politike a dokážeme zvládať len v rámci integrovaného postupu. Ja potrebujem dobre vyškolených eh, ľudí a to už od najnižších stupňov, tak povediať, deti, eh, mládež, aby som dokázal mať potom patričný potenciál na univerzitách a potrebujem podniky a podnikateľskú sféru, ktorá bude schopná využívať takéto zdroje a potrebujem trh a ľudí, ktorí potom dokážu zmysluplne na takýto trh existujúci využívať a kupovať e, produkty. A preto potrebujeme integrovanú politiku, e, ktorá v celistvosti e, bude vnímaná a ktorá bude mať na zreteli aj tie špeciálne problémy, špecifické problémy jednotlivých regiónov a potom budeme schopní vypracovať riešenia šité na mieru my potrebujeme tak povedať bottom-up prístup od, od, z dola nahor od tých regiónov a to potom zosúľadovať s tou celý, celkovou politikou EÚ. Toto si ja predstavujem pod pojmom pokroková regionálna politika. Ja ďakujem veľmi pekne. Eh, Roman Ramona Nikole Manesku. Eh, ďakujem. Eh, pani predsednička, chcela by som privítať pána Hana, pána dezignovaného komisára a dúfam, že sa budeme často stretávať a vy, pán Hán, sa stanete komisárom. Moja prvá otázka, chcela by som odkázať na šiestu správu o pokroku zo strany komisie. Ho sústredí sa na kreativitu a inováciu ako nástroje, ktoré môžu e, zachrániť e, členské štáty od krízy. Osobne vy, e, pán dezignovaný komisár, domnievate sa, že vývoj lokálnych eh, talentov, eh, tak ako boli eh, popísané, alebo miestnych talentov, tak ako boli popísané v tejto správe, že to je ten najsilnejší nástroj, ktorým EÚ disponuje na to, aby vystúpila z tejto krízy? Jedna oblasť, a nie nepodstatná logicky, ale bolo by fatálne, keby sme to redukovali na jednu vec, alebo obmedzili na jednu vec. Aj tu platí ten integrovaný prístup ale sila Európy, tá rozmanitosť, tá, to bohatstvo e, nadobudnuté počas storočí, to bolo všetko v konečnom dôsledku vyjadrením tejto neuveriteľnej kreativity, tejto mnohorakosti. A ja som 100% presvedčený o tom, keď e, Európu porovnám s inými regiónmi sveta, kde neexistuje takáto kultúrna rozmanitosť a takáto heterogenita, že tam potom nie je ani takáto miera kreativity e, a tá schopnosť ktorú my máme e, potom aj pretavovať ju e, do reálneho života. Myslím si, že Európa sa osvedčila ako veľmi dobrý príklad za, celé storočia a je to príklad úspechu. A tak to bude aj e, v budúcnosti. V minulosti tiež nás nebolo, nebolo veľa a teraz je to takisto z pohľadu globálneho, ale boli sme schopní využiť tie naše danosti a tie naše výhody a preto si myslím, že sa musíme eh, sústrediť na eh, kreativitu, na schopnosť inovácie a musíme začínať už od eh, najmenšieho veku. Deti už v školke alebo predškolskom, v rámci predškolského vzdelávania musia tieto veci vedieť. Otázka, aké obsahy učebné, povedzme, im ponúkame, ako ich formujeme. Už 6-roční, tu nás sa tvoria predpoklady pre kreativitu, pre schopnosť natchnúť sa pre veci preto si myslím, že je dobré, keď aj Európska únia sa bude zaoberať týmito otázkami a som presvedčený, že e, moja kolegyňa e, v oblasti vzdelávania naozaj e, stanoví veľa iniciatív a spustí a ja vás ochotne a rád vyzývam a pozývam k tomu, aby sme veľa vecí robili spoločne. Mulțumesc, domnule Hans. Sper, într-adevăr, creativitatea și inovația... Ďakujem pekne, pán Han Áno, skutočne, kreativita a inovácia sú dôležitými prvkami a dúfame, že sa nám podarí zohľadniť aj tie iné prvky, ktoré sú súčasťou e, politiky súdržnosti. A tu by som chcela odkázať, odvolať sa na e, dokument komisie o budúcej e, stratégii EU 2020, kde nespomíname e, miestne úrady, orgány. Ako si myslíte, bude táto stratégia implementovaná na lokálnej a regionálnej úrovni bez toho, aby boli zapojené práve tie miestne orgány, úrady a čo vy hodláte urobiť za týmto účelom? Už som sa dotkol tohto, tohto ťažiskového bodu, ktorý vychádza z týchto miest a obcí. Je nevyhnutné posilniť e, tento element a ak sa to spraví, tak potom sa dostavia tie patričné e, výsledky. Som o tom 100% presvedčený, že potrebujeme zakomponovať tú lokálnu sféru, potrebujeme ale aj občianskú spoločnosť na to, aby sme práve na tej lokálnej úrovni e, dokázali e, veci pohnúť dopredu. Čiže nejde tu len o to, aby sme tie prísne politické a administratívne e, inštitúcie mali E, na zreteli, ale aby sme nestrácali práve z toho zretela aj mnoho organizácií, ktoré sú on the ground, ktoré sú tam na tých nižších úrovniach, aby sme v rámci tohto formovali to partnerstvo, aby sme posilňovali partnerstvo s týmito inštitúciami a aby sme tu poskytovali isté možnosti v rámci celkovej stratégie, e, ktorá nám umožní implementovať e, konkrétne veci a konkrétne projekty. Much, Ďakujem pekne, François Alfonzi. Oui, Ďakujem pekne, pán komisár. Áno, tu som. Vítajte. Naša skupina by vám chcela položiť tri otázky. Vy ste teraz proti znárodňovaniu regionálnej politiky. My vám k tomu blahoželáme. Vaša odpoveď je oveľa odhodlanejšia ako tie, ktoré sme dostávali dosť raz ako komisár. Uh, krajiny, ktorá je silne decentralizovaný, budete zvyšovať váhu regiónov v budúcich partnerstvách v, v rátane tých krajín, ktoré sú veľmi centralizované. A druhá otázka. Naša skupina si myslí, že kohezná politika by mala byť prioritou Únii, ale aby to bola politická priorita, musí to byť aj rozpočtová politika. Aké garancie môžete dať dnes v tomto ohľade? A potom chceme, aby Európsky parlament a hlavne e, náš výbor, REGI, boli čo najskôr zaangažované v posilnených partnerstvách a to v súlade s ustanoveniami Lisabonskej zmluvy. Čo urobíte v tomto ohľade? Ďakujem. Zum ersten, ähm, Poprvé, nie je na mňa, aby som tu na nejakým spôsobom e, približoval, e, alebo menil respektíve národné štruktúry v rámci tohto celkového európskeho obrazu. Čo my môžeme spraviť a o čo sa budeme pokúšať, bude práve posilnenie spolupráce s regiónmi, ale nielen e, s tou regionálnou, ale aj s tou lokálnou miestnou úrovňou. A tu na sa núka veľa možností cez de facto fungovanie na regionálnej úrovni. Rozpočet, a to, to som sa už dotkol, Doposiaľ sme mali e, veľký podiel na, na, to, na tom rozpočte. Bude to veľmi ambiciózna činnosť, e, alebo bude to ambiciózny projekt nejakým spôsobom zachovať takéto množstvo prostriedkov a bude nevyhnutné stále zdôrazňovať, čoho je schopná regionálna politika, čo dokáže priniesť a kde je vlastne tá pridaná hodnota regionálnej politiky v porovnaní s čisto odvetvovým prístupom, kde práve spočíva sila regionálnej koheznej politiky, teda regionálnej celkovej politiky. Keď e, sa cítime zaviazaní princípu subsidiarity a keď e, to chceme aj e, praktizovať, aký, ako ináč to robiť, ak nie regionálnou politikou, ak nie na úrovni tých ľudí z tých nižších a lokálnych úrovní. A myslím si, že takto vzniká tu na veľa možností A posledná vec, pomôžte mi troška, tam niečo zaznelo. Ako Európsky parlament bude zaangažovaný v politických rozhodnutiach? Danke, wie kann ich sowas vergessen? E, ďakujem pekne, ako som mohla takéto niečo zabudnúť. Úprimne povedané, s mnohými osobnými aj oficiálnymi stretnutiami, prostredníctvom mnohých osobných aj oficiálnych stretnutí. A naozaj, a chcel by som e, pozvať srdečne, eh, pokiaľ to dovolí môj časový plán, pracovný plán, chcem pozvať tomu, aby ste využili tie otvorené dvere, nie som e, človekom, ktorý je vyslovene fixovaný na oficiálne stretnutia, ktoré sú dohovorené a vopred pripravené. Myslím si, že je možné veľa vecí riešiť aj formou neformálnych stretnutí. A ja vás chcem pozvať, aby ste aj z, z, z, z vašej strany, alebo to si nerobím naozaj starosti, že to tak nebude, že budete, aby ste teda vy iniciatívy nejakým spôsobom tvorili, aby ste ich predkladali na rozhovor a my musíme využiť všetky zdroje, ktoré sú k dispozícii, ale Parlament, ako som už úvodom povedal, je z toho dôvodu pre mňa veľmi dôležitým partnerom na oslovenie, pretože predstavuje a zastupuje aj regióny Európy. Celá tá rozmanitosť e, tých znalostí a problémov, znalosť problémov a tých, tých potrieb, to všetko je tu sústredené. A myslím si, že z tohto pohľadu môžete vo mne nájsť veľmi spolahlivého partnera na rozhovor, ktorý veľmi včas no a veľmi skoro, veľmi v rannom štádiu chce počuť názory práve e, členov poslancov parlamentu, ale Chcem teda, aby ste mi dali tú šancu hneď v čase vypočuť práve tie vaše názory. E, ďakujem veľmi pekne, toto bola dôležitá vec e, pre nás, e, europoslancov, preto sme dali troška viac času dezignovanému komisárovi, teraz Oldřich Vlasák. Gratulujem, pán Hán, pán Hán, k tomuto portfóliu. Ako si spomínam z nominačného príhovoru pána Baróza, toto je jedna z najdôležitejších politík a my sme očakávali ako výbor pre regionálny rozvoj, že budete pokračovať v práci vášho predchodcu, predchodkyne, pani e, Danuta Hybner, pán Sonecký konkrétne. Z tých písomných odpovedí e, sme si prečítali, že konkurencieschopnosť Európy je veľmi dôležitá. E, vonkajšia konkurencieschopnosť je bez pochyby dôležitým cieľom e, pre komunitné politiky, ktorá odôvodňuje e, samotnú existenciu Európskej únie. Na druhej strane je tu ešte ďalšia úloha, e, politika súdržnosti musí riešiť a podľa nás je veľmi dôležitá táto úloha a síce ide o podporu vnútornej súdržnosti Európy e, podporovaním vnútornej konkurencieschopnosti. Je veľký počet regiónov a miest v strednej a východnej Európe, ktoré majú veľkú potrebu e, po investíciách alebo investícií EÚ, pokiaľ ide o zlepšenie ich e, fyzickej infraštruktúry. Za účelom zlepšenia predpokladov, ktoré sú nevyhnutné na využitie prospechu, ktorý plynie z európskej integrácie e, na základe slobody pohybu a v prvom rade prístupu k voľnému trhu, jednotnému trhu a potom úspechu na takomto trhu. Pán Hán, ja sa vás chcem spýtať, či e, budete tvoriť e, a teraz nejakým spôsobom tú, tú budúcu tvár regionálnej politiky a či nadviažete na tú pôvodnú e, formu, či budete pomáhať napredovať tým slabým regiónom, či budete zlepšovať produktivitu a prosperitu, alebo či vy vnímate tú vonkajšiu konkurencieschopnosť ako vyš, väčšiu prioritu pre e, nadchádzajúcu alebo budúcu generáciu koheznej politiky, politiky súdržnosti. E, ďakujem pekne, zrejme nám už nedostane čas na tú doplňujúcu otázku, ale pán Han, nech sa páči. Áno, myslím, e, že e, je e, nevyhnutné všetky veci mať na zreteli, treba nič opomenúť. Ide o to, že tie chudobnejšie regióny, musia nájsť isté možnosti a my ich musíme v tomto podporovať. E, musia nájsť spôsob, ako dobehnúť. Ale samozrejme aj tie bohatšie regióny e, nemôžu e, stáť, pretože ten, kto stojí, toho predbehnú. Preto ide o to, aby tých málo dobre rozvinutých regiónov aby tie e, našli nejaký širší, širšie spektrum možností, ktorý, a, a v rámci aj tých rozpočtov, ktoré by mohli uvoľniť smerom na tie slabšie regióny a tie by potom mohli e, dobehnúť. A tým pádom e, je treba investovať do rozvoja povedzme infraštruktúry, tých klasických oblastí, napríklad tvorba kapacít na, na týchto miestach, zlepšovať podmienky životného prostredia, ale samozrejme zároveň aj spraviť niečo pre rozvoj vedomostnej spoločnosti teda znalostnej ekonomiky. A urobiť takisto niečo aj pre oblasť e, výskumu a inovácií a posilniť sektor malých a stredných podnikov. Aj tu e, platí postup integrovanej politiky, ktorý musíme my presadzovať. Ide o intenzitu toho angažovania sa a tá musí byť ešte posilnená, táto angažovanosť Samozrejme je e, veľa možností aj z programovacieho pohľadu v rámci nejakej konkrétnej krajiny, ak som správne pochopil vašu otázku posilní spoluprácu medzi regiónmi a ich, ich vzájomnú pomoc a podporu a v rámci tohoto e, posúvať dopredu ich spoločný vývoj. To sú naozaj e, elementy, ktoré by mali byť spoločné. Chcem e, varovať predtým, e, a to by teda bolo aj proti duchu našej politiky, keby sme sa e, obmedzili len na jednu vec. Áno, máme svoje ťažiskové vody pod touto strechou týchto ťažiskových bodov sa črta veľa možností individuálnej realizácie, ktorá bude šitá na mieru tým jednotlivým konkrétnym regiónom. Ďakujem veľmi pekne. Dúfam, že Oldřich už nemáš otázku dodatočnú. Pol minútu. Krátka. Ste pripravení nejakým spôsobom pomôcť týmto regionom v takom, takom pre, pre, tranzitný alebo prechode nejakom z pohľadu ekonomického, takým nachádzajú sa v takejto fáze. Áno, samozrejme, tie regióny, ktoré sa ukážu ako takéto v budúcom období, to budú práve regióny, ktorými sa budeme musieť zaoberať. Na jednej strane sú regióny, ktoré tak povediať dnes sú v tej, out, out, v tej fázi, ktoré, tej, tej konečnej a potom sú regióny, ktoré dosahujú tú istú úroveň, ale nie sú hodnotené takto v rámci toho pohybu, nie sú ešte v tej fáze ukončenia a tu na treba konať e, v zmysle férovosti a jednoduchosti, pretože otázka, alebo teda štruktúra na základe phasing in a phasing out, tá nám umožní e, v budúcnosti buď redukciu alebo zjednotenie, ale budeme musieť e, v budúcnosti uvažovať aj nad tým, či tie regióny, ktoré sa nachádzajú v súčasnosti medzi tým prahom 75 až 90 a ktoré nepožívajú nejaké špeciálne, špeciálnu podporu, či je treba brať ohľad aj na nich či to potom nebude nespravodlivé voči tým, ktorí teda ktoré sú vnímané ináč, pretože sa nachádzajú pod tým 70-percentným prahom. E, ďakujem pekne. Huro. Vous aurez en charge. dezignovaný komisár, budete poverení PTOM e a tiež regiónmi, ktoré sú ultraperifecké Azory, Kazorské ostrovy, Guajana, Madeira, eh, Martinik a Reunion. Od budúceho mesiaca Francúzsko a Portugalsko predloží komisii memorandu o, mm, o výzvach eh, pre tieto ultraperiférne regióny od roku 2020 a v tejto perspektíve by ste nám mohli povedať, ako si predstavujete implementáciu konceptu pre tieto ultraperiférne regióny, ktorý je potvrdený Lisabonskou zmluvou a aké budú iniciatívy, ktoré príjmete preto, aby medzi servisná skupina zohrávala plne svoju úlohu, aby návrhy komisie brali do úvahy realitu vždy, keď je to potrebné. Also ich denke, dass die sogenannten outermost regions Myslím si, že tie najodlahlejšie regióny predstavujú obrovské obohatenie pre Európu a že už aj doposiaľ e, smerovala špeciálna pozornosť na tieto regióny a ja vám dokážem zagarantovať, že v rámci mojej zodpovednosti to určite bude aj naďalej tak. Už istú dobu, neviem presne koľko, ale e, v oblasti generálneho rediteľstva Regio už je e, tým, ktorý sa zaoberá najodlahlejšími e, regiónmi a ktorý je vlastne tým kontaktným miestom, kontaktným bodom, partnerom na rokovanie pre tieto najodlahlejšie regióny a on je tým styčným bodom pre celú komisiu. Je to istým spôsobom one-stop shop také, takéto zariadenie typu One Stop Shop pre tie najodlahlejšie regióny. My sme si vedomi e, problému týchto regiónov. Na druhej strane e, si myslíme, že takéto regióny nám e, ponúkajú úžasnú šancu a príležitosť ďalej rozvíjať európske hodnoty v týchto regiónoch a európske myšlienky dobrou politikou susedstva, ktorú tam musíme realizovať a ktorú tam môžeme praktizovať a kde naše regióny, tak povediac, budú predstavovať ten základ a budú tým východiskovým bodom. Podpora takéhoto niečoho bude určite mojou veľkou snahou. You, uh, very much. no Ďakujem veľmi pekne, nie je žiadna dodatočná otázka. Uh, kolega John Bufton. Uh, ďakujem pekne, pani predsedníčka. Uh, príjemné popoludne, pán Hahn. Na začiatok e, by som chcel pripomienku, ktorú ste aj vyspomenuli a spovedali e, ste, že niektorí e, poslanci v tejto miestnosti sú skeptickí. Ja patrím k ním takisto. Spojené kráľovstvo podľa mňa potrebuje referendum o svojom vzťahu k EU a keď príde k hlasovaniu, tak dúfam, že opustíme toto miesto a budeme môcť rozhodovať o vlastných politikách, ale zatiaľ, čo sme tu, myslím si, že e, regióny, ktoré napríklad aj z ktorého som aj ja, z Walesu, e, ktoré mali financovanie počas 7 posledných rokov a ktoré ukončené bude v 2013, v podstate sú to naše e, peniaze, ktoré my tam dávame a EU nemá vlastné peniaze. My dávame EÚ peniaze a tie si bereme späť právom. Chcem sa spýtať niekoľko vecí, pán Dezgenový komisár, ktoré ma zaujíma. Keď sa približí 2013, koniec toho programovacieho obdobia, aké garancie mi viete dať, že krajina ako Wales e, dostane e, slušné urovnanie, také prechodné, e, ktoré uľahčí to obdobie, ktoré bude nasledovať po 2013, ktoré uľahčí to pre Wales. Moja obava je, že s rastom a s rozšírením EÚ o nové krajiny, napríklad Chorvátsko, Island a kto vie, Turecko možno časom, krajiny, ktoré pristupujú, sú chudobnými krajinami, Wales, obávam sa, stratí na tomto nejde o to, že by Wales bol e, bohatou krajinou, ide skôr o to, že je tu prílev nových chudobnejších krajín. A ja sa obávam, že prídeme o dôležité financie. Nezamestnanosť v mojom regióne ako mnohých ostatných rastie. Je dôležité, aby sme to dobre nastavili. Môžete mi dať uistenie v tejto veci? Mr. Bafton, ich schon uh, uh, anlässlich der Ausführung... Pán Bafton, už keď som reagovala pána Vlasaka, tak už som poukázal na to, že vidím úplnú nevyhnutnosť tom, aby tak ako už v súčasnosti, aby tomu bolo aj v budúcnosti, v prípade tých regiónov, ktoré, chvala Bohu, na základe úspešných aktivít v rámci regionálnej politiky e, zaznamenali zlepšenie vo svojom stave a ktoré sa však ešte nenachádzajú tam, kde e, povedzme niektoré iné, vyspelejšie. A je dôležité, aby sme pre takéto regióny prijímali tie prechodné Eh, úpravy a opatrenia a určite takto spravíme aj v tom nadchádzajúcom programovacom období, ale treba to vnímať eh, z hľadiska toho, že spoločne sa musíme snažiť o zjednodušenie a zároveň musíme uznať, eh, že regióny, ktoré spadajú z pohľadu svojej hodnoty do tejto, do tejto skupiny a kvôli tomu, že nikdy neboli na tom tak zle ako ostatné, nejakým spôsobom padnú do takýchto prechodných opatrení a že ich to teda nejakým spôsobom postihne, to sú veci, e, ktoré by som si ja chcel ešte pozorne analyzovať. Myslím si ale, že e, Wales profitoval e, z tohto nastavenia, to hovorím úplne otvorene a určite sa ešte stretneme viackrát. Wales naozaj profitoval zo svojho členstva v Európskej únii ako súčasť Spojeného kráľovstva a možno pán Bafton o 5 rokov budete aj naďalej, budete teda e, presvedčeným Európanom, ak budete vidieť, aké e, možnosti sa Velsu otvárajú práve vďaka členstvu v EU. Ja budem na tom pracovať, možno sa mi to špeciálne podarí, naozaj by to bolo dobré. Uh, Keby som mohol reagovať, e, pán Hán, ďakujem pekne za túto pripomienku, ale myslím si, že jasné posolstvo sa skrýva v tom, tej podrobnosti. Ja budem veľmi úzko s vami spolupracovať, aby sme zaručili, že budeme mať to úrovnanie dobré, slušné, pretože krajina ako VEOS, som povedal predtým, sú to naše peniaze. E, ľudia si myslia, že to peniaze EÚ, nie je to tak, ale sú to naše peniaze od samého počiatku, EÚ nemá peniaze. Ďakujem. Also ich denke, alle... Si myslím, viem, že tu máme rôzne názory, je to tak aj v poriadku. A to, to je aj ten šarm Európy, ako by som to povedal ale som presvedčený o tom, že, že tu môžeme ako Európania vytvoriť pridanú hodnotu, aj sme to v minulosti dokázali a o tom som aj presvedčený. O detailoch sa hovoriť ešte bude. Určite aj Wales bude profitovať, budeme spoločne na tom pracovať. Ďakujem a rada by som doplnila, že Wales prispieva nielen e, finančne, ale ste aj výborným zdrojom inšpirácie pre, e, e, pre finančné inžinierstvo, pre regionálnu politiku, pre inovatívne projekty ako také. A teraz prejdeme k skupine riadných členov. Máme tu menej času na, na jedného člena, tak povediac. Rešpektujte prosím ten čas Komentáre si odložte na neskôr. E, len otázky, naozaj len otázky. Markus Píper. Tu sa vami sedím, pán e, designovaný komisár, ak sa otočíte. Veľmi ma teší, že ste povedali, že sa, že, že, že sa vedcom e, nepodarilo definovať, čo je to teritoriálna kohézia. Každý to, nikto to asi ne, nechápe. 90% kolegov nedokáže definovať uh, uh, tento termín, to by sme si tak trochu mali, mali, mali uvedomiť, nie v týchto stra, strašných termínoch, ale v termínoch jednoduchších. E, mám otázku k vymedzeniu regionálnej politiky. Hovoríme tu o peniazoch, hovorili sme len o peniazoch. Je dôležité to všetko, čo sme si predsa vzali, ale to, čo nám chýbalo v posledných e, rokoch e, u komisie, kto je vlastne zástancom, advokátom regiónov? My v Nemecku v určitých oblastiach nedo, Ehm, nedopúšťame určité ehm, nákupné trhy, pretože sú také pravidla, kto ehm, je zodpovedajúci, zodpovedný za územné plánovanie, za ochranu pôd, kto je zodpovedný za služby vo verejnom záujme. Až po oblasť trebárs verejnej dopravy. Teda vy do akej miery vy chápete svoje kompetencie, svoje úlohy, do akej miery ste vy advokátom regionálnych záujmov. Keďže ne, nepocha, e, neprináležím k advokátskému stavu, e, by som sa skôr vnímal ako otec, ako, e, ako, ako krstný otec regionov Každý otec má predsa záujem na tom, aby jeho deťom sa darilo lepšie, aby sa lepšie rozvíjali a všetko venuje tomu, aby sa dobre rozvíjali, ale čas od času musí byť na ne aj prísny a musí povedať tam, či inde sú aj hranice, že nie všetko je možné. Ale keďže aj v komisii sa rozhodnutia príjmajú kolegiálne, budem samozrejme so svojím tímom E, pozorne dbať na to, aby pri témach, e, ktoré majú regionálny, e, lokálny dopad, ktoré ale nebezprostredne bezprostredne nie prináležia mojemu portfóliu, aby aj tieto boli v mojej pozornosti. Samozrejme, že nechcem, aby... viem, že taká, takáto myšlienka bude cirkulovať a do určitej miery mám pochopenie, že v rámci posudzovania dopadov aj ten e, regionálny aspekt má svoju váhu. Budem sa skôr neformálne snažiť zabezpečiť to, aby tam, kde sú regionálne a lokálne potreby, e, kde treba o nich hovoriť, aby aj tieto zodpovedajúcim spôsobom boli zohľadnené a keď neboli dostatočne zohľadnené, budem sa zasadzovať o to, aby zohľadnené boli. Viac vám tu povedať teraz nemôžem. V každom prípade budem sa e, všetkou energiou to, tohoto držať. Eine Nachfrage. Doplňujúca otázka. Ako vnímate súvislosť štruktúrnej podpory e, pre e, vidiecké oblasti v rámci agrárnych fondov, polnohospodárských fondov. Nie je tomu totiž často tak, že sa veci paralelne financujú, pretože ministri musia sa snažiť svoje projekty splatiť z viacerých, e, z viacerých zdrojov. Nedokázali by sme tam zapojiť viac? V polnohospodárskom výbore by ste tieto diskusie, tieto veci videli inak. Môj pohľad je úprimne povedané taký, že to zlepšené hlasovanie, e, lepší dialog treba presadzovať. Viem, že tá, e, tu či inde sú možné prekryvy a to, že e, určité veci vypadnú z toho sita a som presvedčený, že sa to dá aj lepšie. A viem, že sa o oboch fondoch dá lepšie hlasovať, rozhodovať a som presvedčený, že je tu na určitý manevrovací priestor, aj pokiaľ ide o možnosť silnejšej harmonizácie pravidiel. Dôležitý aj prospech pre toho konečného užívateľa, e, aby tu bolo jednotné inštrumentárium e, pravidiel a aby mohla byť lepšia komunikácia, do, dohodovanie sa medzi oboma fondami. Taký by mal byť cieľ to bude jedna z mojich prvých pracovných úloh, pracovných prístupov e, vo funkcii. Stavrakakis, is also behind you. Stavrakakis je tiež za vami. Ďakujem. Vážený pán dezignovaný komisár, celkom iste súhlasíte s tým, že Európa preto, aby reagovali na veľké výzvy, sociálne, ekonomické, rozvojové, environmentálne, musí e, navýšiť výskumnú bázu a inovácie na národnej a európskej úrovni, avšak e, jednotlivé európske regióny ukazujú, že existuje nerovnováha vo výdavkoch na vedu a výskum, e, Niekde je veľká koncentrácia v ekonomických klastoroch, je tu sú veľké rozdiely medzi regiónmi. Vzhľadom na to, že kohezná politika je spoločnou európskou politikou, kde žiadny región nie je vynechaný a základ a vás ako ministra pre výskum a vedu. Aký je z tejto pozície váš plán, ako pomôcť zaostávajúcim regiónom, aby boli konkurenčne schopné vo výskume, vývoji a inováciách? Stavrakakis, da habe ich leider nur zwei Minuten. Pán Stavrakakis, mám len dve minúty na, toto, na túto tému. Dve hodiny by som vám dokázal rečniť o tom, čo všetko treba urobiť. A to je práve ten rozdiel medzi úlohami e, komisárky pre výskum a e, regionálneho komisára. Výskum je, e, výskum je, je, je, dvo, je oblasť, e, ktorá sa zaujíma o excelentnosť a je mu jedno geograficky, kde sa táto excelentnosť manifestuje. Regionálna politika však musí mať záujem na tom, aby poznanie, poznatky, možnosti tohoto výskumu sa podľa možností rozprestreli rovnomerne po celej Európe. Samozrejme, že s rozdielnými e, ťažiskovými oblastiami. A napríklad ako minister vedy v takom prípade mám platformu stredných východoeurópskych ministrov, ktorú som pomáhal vytvárať, pretože ak chceme, aby sme mali nejak, nejaký vnútroeurópsky brain drain, e, odliv, odliv e, kvalifikovaných, odliv mozgov, ako sa hovorí, ale je treba vytvoriť túto rovnováhu, čo si ale neželáme je, aby, aby vznikala koncentrácia najlepších výskumníkov na len zopár e, pracovisk v Európe, čo by mohlo viesť k tomu, že by naozaj išlo k, o, e, do, e, docha, dochádzalo k, o, k odlivu tých najlepších. Teda. Je tu množstvo nápadov, podnetov, infraštruktúrálne projekty, také tzv. satelitné projekty, výstavba e, z centier know-how na iných univerzitách. E, môj čas vypršiava, ale dokázal by som ešte hodiny o tom hovoriť. Môžeme o tom hovoriť. Som však v každom prípade na e, jednej lodi s vami. Viem, že to prerozdelenie po Európe potrebujeme. To je dôležitá báza. Univerzity sú vlastne tým jadrom výskumných aktivít, ktoré v konečnom dôsledku podnikateľskej oblasti musia sa pretaviť a do tejto miery teda potrebujeme tieto infraštruktúry. Ďakujem, pán komisár. Práve ste sa zaviazali, že keď e, budete mať možnosť prídete, e, prídete k nám a budeme hovoriť o inováciách a výskume. Pán Březina. Mr. Hahn, I have e, seemingly very... Pán Hahn, ja mám zdanlivo Eh, jednoduchú otázku. Pokiaľ ide o pravidla nadchádzajúceho programovacieho obdobia, ste za eh, ponechanie alebo podržanie špecifickosti oboch eh, súdržnosti a respektíve Fondu súdržnosti a Európskeho regionálneho, fondu regionálneho rozvoja. Ako sa pozeráte na situáciu ohľadom Európskeho sociálneho fondu a ten rozdiel oproti štrukturálnym fondom? To je všetko. tie jednoduché otázky zdanlivo sú nakoniec vždy tými najťažšími, alebo sú teda politicky najnapínavejšími. Tu sa opäť uzatvára kruh. Integrovaná regionálna politika má, a teda Európsky sociálny fond je jeden z tých základných pilierov štruktúrnych fondov, v oblasti e, sociálnej súdržnosti je to veľmi dôležité. Sú tieto fondy zohrávajú dôležitú úlohu. A tu aj v budúcnosti e, nevidím žiadny odklon od tých štruktúr, žiadne zmeny od e, tých principiálnych stanovených cieľov, pokiaľ ide o samotný obsah a tie ťažiskové body. Samozrejme, tam môžeme a tam musíme a vieme sa ďalej budeme ďalej napredovať, to je nevyhnutné, ale e, z princípu tie koncepcie e, by sme e, sa od nich nemali odkláňať vôbec. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne. Evgeni, Evgeni Kirilov. Mm, ďakujem, pani predsednička. Pán menovaný komisár, komplikované a príliš ťažkopádne postupy, pokiaľ ide o využívanie európskych štrukturálnych fondov, boli často predmetom kritiky na tomto výbore v Európskom parlamente ako takom, takisto na pôde súdneho dvora, pardon, úštovného dvora, ale takisto dôležité to tak robia aj príjemcovia. A je to problém aj vo vašej krajine, ktorá nie je novou členskou krajinou. Niektorí hovoria, že keď počujú o štruktúrálnych e, fondoch Európy, tak sa radšej, radšej si zvolia cestu do banky. E, je dôležité, že náš výbor sa čoskoro bude zaoberať novou správou, ale chcel by som ešte predtým vedieť, aké predpokladáte opatrenia, ktoré by mali smerovať k zjednodušeniu fungovania štruktúrálnych fondov a vnímate túto, toto zjednodušenie ako e, predbežný, priebežný proces, pretože na konci tohto obdobia my ukončíme tú prácu v tomto ohľade, ale musíme sa pozrieť už dopredu a rozmýšľať nad tým ďalším obdobím. Aký je váš názor vo všeobecnosti? Ja, wie ich schon einleitend gesagt habe, ako som už povedal v úvode, jedna, jedna z dôležitých výdobytkov pani, pani, teda zásluh pani Hübnerovej a teda jej týmu je, e, že sa podarilo zaviesť tie zjednodušovacie balíky. Toto e, bol a je dôležitý signál, že to bolo možné prijať takéto zjednodušenie. V porovnaní s predchádzajúcimi programovacími obdobiami bolo možné počas tohto programovacieho obdobia možné reagovať na tie vznikajúce potreby a zmenu situácie. Ako náhle bude prijatý ten tretí balík, e, čo naozaj dúfam, e, ktorý bude mať zakomponované aj veľmi konkrétnu pomoc, pre, teda finančnú pomoc pre jednotlivé krajiny, tak potom by pre takéto e, programovacie obdobie to malo byť tým, tým východiskom, lebo ide o to, tak ako som to už povedal pri viacerých mojich rozhovoroch, že tí koneční užívateľia budú môcť eh, požívať istú stabilitu, že budú existovať pravidlá, ktoré nebudú istú dobu menené, je v podstate jednoduché stále prepracovať a tie pravidlá a takto to meniť. Každopádne už v súčasnosti existujú pracovné skupiny, ktoré sa tým zaoberajú a ktorých sú aj experti členských štátov zastúpení, akým spôsobom by bolo možné pokračovať v tomto procese e, z pohľadu nadchádzajúceho programovacieho obdobia. Ale to, že boli prijaté nedávno e, právne úpravy pre isté zjednodušenia, že je možné napríklad eh, žiadať nejaké paušálne sumy v prípade malých projektov alebo paušálne poplatky, tak eh, myslím si, že pre tých, eh, ktorí, sú, ktorí fungujú v tejto oblasti, tak to vnímajú ako zmysluplnú vec, zmysluplný krok. V sumáre to bude proces, ktorý nikdy nebude ukončený a na ktorý si bude stále vyžadovať istú prácu ale z môjho pohľadu sa uskutočnilo veľa pozitívnych krokov, ktoré eh, prebehli práve v tej poslednej dobe. Áno, eh, ja som pomerne spokojný, eh, pán dezignovaný komisár, s tým, čo ste povedali a myslím si, že toto je len ďalší dôkaz nášho potenciálneho budúceho dobrého dialogu. Ďakujem veľmi pekne a teraz pani Filiz Hakajeva Jusmenová. Ďakujem, pani predsednička. Pán dezignovaný komisár, budem veľmi stručná. Vy ste už troška predbehli čas tej mojej otázky vašimi odpovediami a tá otázka je, ako si predstavujete zahrnutie regionálnej politiky do obnovenej Lisabonskej stratégie a ako vy vnímate integráciu regionálnej politiky e, s inými politikami Európskej únie v tomto kontexte. Začnem pri tej druhej časti otázky. To, čo som už pri niektorých príležitostiach e, spomenul, a bez toho, aby bolo dotknuté ďalší, ďalšie, ďalší vývoj a vaše, vaše schválenie, ale tam, kde som už mal istú možnosť viesť nejaké prvé orientačné e, rozhovory e, s potenciálnymi kolegami, kolegyňami. A hovorili sme aj o tom, aká bude tá, tá súčinnosť s inými politikami v budúcnosti, pretože myslím si, že toto je veľmi e, dôležitý signál smerom k zamestnancom, aby teda tí zodpovední komisári menovaní, aby signalizovali jasne, že chceme spolupracovať a že nesprostredkováme dojem, že tá spolupráca by sa nemala diať. Už teraz existuje, alebo je vynikajúca spolupráca medzi oblasťou e, regio a oblasťou výskumu. Už som o tom hovoril s Janezom Potočníkom, že práve tento duch spolupráce, ktorý on bude môcť preniesť e, do oblasti životného prostredia. To by malo pokračovať. Myslím, Kálo takisto ja sme viedli prvé rozhovory, takisto s pani Quinn. Aj tam sme hovorili o pokračovaní e, tejto práce. A myslím si, že je dôležité, aby e, jednotlivé oblasti politík e, aby si vymenili teda svoje poznatky, aby jasne predstavili svoje, svoje záujmy a v prípade, že budeme vidieť niečo, čo by mohlo prejsť z oblasti regionálnej do oblasti dopravy alebo do oblasti životného prostredia, čo by tam mohlo prejsť ako investícia alebo niečo do, do výskumu, tak sú to oveľa vyššie sumy, ktoré môžu byť vynakladané v tých samostatných oblastiach. A myslím si, že toto by narazilo na váš záujem a, a ten záujem by bol, aby know-how ktorý existuje, e, bol alebo tiekol do takej integrovanej regionálnej politiky. Ale som si 100%, som 100% presvedčený o tom, že potrebujeme také, takéto integráciu a nemôžeme postupovať odvetvovo. Pokiaľ ide o stratégiu a regionálnu politiku, vidím, že opäť mi vypršal e, čas, ale každopádne ešte budeme aj v budúcnosti príležitosť diskutovať. A ďakujem veľmi pekne, Sofie Briar Akony. Ďakujem pekne, pani predsednička, vážený pán dezignovaný komisár, eh, milí kolegovia. Regionálna politika je niekedy kritizovaná, pretože predstavuje náklady pre prispievajúce krajiny, čistých prispievateľov ako Francúzska a niektoré ďalšie krajiny v Európe. A voči tejto kritike sme neboli schopní doteraz osvetliť e, úžitok spojený s používaním európskych fondov a takto ich podporiť vo všetkých európskych krajinách. Máte v úmysle lepšie zvalorizovať nepriame prínosy regionálnej politiky, síce pozitívne dopady regionálnej politiky na činnosť európskych podnikov, odkiaľkoľvek pochádzajú a aké iniciatívy by ste mohli zahájiť preto, aby ste dosiahli tento cieľ. Všeobecnejšie nebolo by dobré mm, revidovať komunikáciu Európskej únie ohľadom európskych fondov? Ja, vielen Dank. Ďakujem pekne. Nepodarilo sa mi všetko vymenovať, čo sa podarilo počas funkčné obdobia pani Hübnerovej, ale to je len ďalší taký dodatočný e, element. Od 2007. na generálnom rejiteľstve je aj časť alebo sekcia, ktorá sa zaoberá e, vyhodnotením a tvárov, alebo teda tým, ako je prezentovaná vlastne regionálna politika. A máte plnú pravdu, e, pani poslankyňa, ide aj o to, aby sme občan, občiankám a občanom jasne ukázali, čo sa, e, ako sa naložilo teda s tými, tými prostriedkami, ktoré boli e, použité. Lebo som presvedčený 100% a určite to aj analýzy e, potvrdia čierne na bielom, že aj tí čistí prispievateľia majú prospech z tých investícií do regionálnej politiky. Keď napríklad tie tisícky francúzskych firiem získali úplne iné trhové podmienky v tých menej rozvinutých regiónov, získali eh, odbytov odbytové, odbytiska alebo odbytové trhy. Takisto to zaručuje istú tvorbu eh, pracovných miest vo Francúzsku. A v súčasnosti eh, zažíva, máme veľmi lineárny pohľad, veľmi jednodimenzionálny, jednorozmerný pohľad, pokiaľ ide o to, čo dávame tam a čo dostávame naspäť. A nikdy to nebude možné komplexne to znázorniť a úplne učiniť tomu zadosť mali by sme na to nazerať komplexnejšie a takisto e, vnímať tie použité prostriedky. Nie je to tak, ako sa to javí na, na prvý pohľad. Ten zisk tam je. A možno, a je to možno troška riskantná hypotéza, e, súčasní čistí prispievateľia možno e, získali ešte väčší prospech ako tie iné krajiny. Ale každopádne myslím si, že tá bilancia bude dobrá aj pre tých čistých prispievateľov, ak budeme v stave takto to aj prezentovať. E, na tom pracujeme a máte úplnú pravdu. Naozaj ide o to, ako e, veci dobre predať. Čiže urob dobrú vec a hovor o tom. E, ďakujem pekne. Nuno Teixeira. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Pán dezignovaný komisár, v prvom rade vítajte. Veľa úspechov. Keď sa pozrieme na zelenú knihu e, pre regionálnu súdržnosť a ten formát, aký má mať. E, medzi tými štúdiami myslím si, že môžeme e, poukázať na dva regióny, ktoré treba vnímať rozdielne. A to sú tie, tie prechodné regióny a tie najodlahlejšie. Je tu návrh, predbežný návrh rozpočtu, a to by malo byť kritérium, z ktorého by mal vychádzať istá pomoc. E, vy ste hovorili o 75% ako priemer pre Európu, ale nemali by sme mať nejaký konkrétny kvalifikačný zoznam pre e, tieto najodlahlejšie periférne regióny tak, alebo oblasti tak, aby vedeli, či budú e, mať nárok na čerpanie Možno by sme mali zaviesť aj nejakú strednú e, kategóriu pre tých, e, ktorí nedosahujú tú 75% úroveň, sú na úrovni 65%, alebo kde je e, miera nezamestnanosti vyššia, ako je miera nezamestnanosti v, komunite, v komunite, v spoločenstve. To je naozaj diskusia o tých, o tých číslach, o tých konkrétnych číslach, o tých ukazovateľoch v rámci tej fázy orientačnej e, som to pochopil tak, že je tu aj diskusia ohľadom toho, či hrubý e, domáci produkt, hrubý národný produkt a hrubý domáci produkt e, sú tými najvýpovednejšími indikátormi, podľa ktorých treba veci posudzovať. Ja poznám tie diskusie a samotná komisia hovorila o tom, že by sme mali diskutovať o tom, aby sme použili aj iné údaje, číselné údaje na, na hodnotenie. Ja sám som otvorený takýmto diskusiám. Predbežne ešte nemáme nejaké iné e, indikátory alebo ukazovatele, ktoré by boli výpovednejšie a ktoré by dokázali celoplošne e, spraviť nejaké vyhodnotenie, e, pretože to jednoducho chýbajú takéto meritka nejakého, nejakého hodnotenia ale v prípade, že by sme to mali chceli posunúť a tam by sme mali mať teda možnosť eh, na to, aby sme používali aj iné indikátory, a to nielen v oblasti regionálnej politiky, aby sme ich využívali aj inde, teda na hodnotenie úspešnosti. Pokiaľ ide o tie najodlahlejšie regióny, tak už dnes existuje regionálna politika a jednotlivé podporné nástroje poskytujú rôzne možnosti na to, aby sme dokázali reagovať na jednotlivé regionálne prípady. To je nevyhnutné a ja osobitne, keď sa pozerám do budúcnosti, budem sa tým e, zaoberať, ale e, tak ako veci poznám, tak to mi ukazuje, poukazuje na to, že tie nástroje sú dobre pripravené a vypracované. Závisí to teraz na tom, či regióny, respektíve členské štáty e, ich využívajú s dostatočnou flexibilitou. Uh, a ďakujem veľmi pekne, Elizabeth Schroeder. Dobrý večer, uh, vážený pán Hán. Vy ste hovorili uh, v rámci úvodného stanoviska o nulovej tolerancii voči podvodom a nejakým údajným podvodom a takisto aj voči korupcii. Nulová tolerancia. Ako by ste reagovali, keby v médiách e, by bolo vytýkané členskému štátu, e, že e, nevynakladá správne tie prostriedky EÚ. Sledovali by ste takúto správu, by ste to vyšetrili, alebo by ste boli ticho a mlčali, pokiaľ by nedal verdikt dvor auditorov, účtovný dvor, vstúpili by ste do konfliktu s týmto členským štátom, alebo by ste sa takové zdekovali, ako to bolo v prípade štrajku študentov a čo by ste spravili, keby vám e, vytkol parlament, že to nakladanie alebo vynakladanie prostriedkov nebolo dostatočne obozretné? Ja v princípe neutekam od veci a od problémov. Ja tú vec e, určite budem sledovať, nebudem čakať, pokiaľ sa tým bude zaoberať účtovný dvor. Treba všetky, preskúmať všetky takéto výtky, aj keď e, sa môžu zdať nie je celkom jasné od začiatku a to je štýl, ktorý e, som ja praktizoval už aj v minulosti bez ohľadu na to, kde som e, zodpovednosť niesol, v ktorých oblastiach som bol zodpovedný. A to je štýl, a to je línia, a to je zodpovednosť, ktorú ja e, ponúkam aj smerom inštitúcii, ktorú mám zastupovať a to budem praktizovať aj v budúcnosti smerom inštitúcii, ktorú mám momentálne zastupovať. To je moje principiálne presvedčenie a je to zároveň aj záväzok, ktorý vyplýva e, z tých e, pravidel a princípov a stanov. Dodatočná otázka. E, v rakúskych novinách dnes vyšla správa, že voči vašej osobe sú isté výhrady, pokiaľ ide o pôsobenie v predstavenstve Novamatiku, firmy Novamatik. Tam ste predložili vyhlásenie pánovi Barozovi a ja vás chcem poprosiť, aby ste aj nám poskytli takéto eh, objasnenia, aby ste nám dali tieto podklady, ktoré ste eh, poskytli pánovi Barozovi. A ďakujem pekne, mám ich so sebou. A tým, že hovoríme po nemecky, môžete si ich eh, prečítať. Tá výhrada, alebo teda tá námietka bola veľmi jednoduchá, že prebehol nákup nehnuteľnosti mojou firmou, kde mali tiecť údajne špinavé peniaze ale to sa neudialo a ja som v tom čase a mám to aj v tých eh, podkladoch. V tom čase som teda nebol eh, súčasťou tohto podniku, nebol som ani v tej správnej, alebo teda nebol som v predstavenstve. Ale neexistujú, v súčasnosti nie sú vedené žiadne súdne spory, alebo teda nejaké, nie, nie som súdne stíhaný v Rakúsku. Eh, Mr. Hello? Mr. Mr. Commissioner Designate, I have two questions. Pán Poreba, mám dve uh, otázky Prvá otázka sa týka e, stratégie pre pobaltské krajiny. Bez, e, bez pochyby to patrí do vašej kompetencie. Je to veľká záležitosť, ktorá sa týka nielen externých aspektov, ale aj e, ekologických aspektov a dôvodov akým spôsobom budete spolupracovať budúc, s budúcim komisárom pre životné prostredie, aby ste silne to, e, brali do úvahy nebezpečie, ktoré z, predstavuje projekt e, Nord Stream pre túto oblasť a pre e, mors, morské prostredie. V júli 2008, ako viete, e, na, naše Eh, uznesenie obsahuje množstvo eh, ekologických dôvodov proti tomuto projektu. Chcel by som teda vedieť váš názor a vážil by som si váš pohľad na túto vec. A druhá otázka sa týka našej spolupráce, vašej spolupráce s členmi výboru REGI v oblasti, eh, kde by ste nám poskytovali materiály, dokumenty týkajúce sa štrukturálnych fondov, ich použitia, zo strany členských krajín, implementácia programov a ďalšie technické otázky. Musím pripustiť, že mal som určité problémy dostať takéto materiály od Európskej komisie, takže aký je váš názor na tento prípad? To by som rád počul. Zur ersten Frage sage ich Ihnen ganz offen, dass ich mich Poviem vám celkom otvorene, že týmto som sa ešte nemohol dostatočne zaoberať, aby som vám mohol poskytnúť starostlivú odpoveď. Tému poznám. Úprimne povedané však by nebolo teraz korektné dať vám nejakú povrchnú odpoveď ak mi dôverujete, e, môžem vám dať prísľub, že sa otázkou budem okamžite zaoberať dnes som už však o tom presvedčený, keďže poznám, eh, keď som, zaž, keďže som zažil pána Potočníka v mojej funkcii eh, tri roky ako komisára, že budeme určite veľmi dobre spolupracovať a veci si eh, v tejto veci odsúhlasovať. A k druhej otázke snáď máte vždy možnosť krásť otázky a detailne vám povedať, aké dokumenty vám dám k dispozícii. Ja vám môžem len v zásade povedať maximálna otvorenosť, poskytnúť vám podklady. Môžu sa vzniknúť situácie, konštelácie, kde úprimne povedané kde e, máme e, jednotlivé informácie od určitých podnikov, vtedy je to potrebné, ale ja som za maximálnu transparenciu a ako náhle je to teda v súlade s ochranom osobných údajov, tak by ste tie informácie mohli mať, informácie, ktoré pre svoju prácu potrebujete. Much, eh, Ďakujem pekne, pán komisár. Eh, Ricardo Cortez Lastra. Eh, ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Pán Hán, najnovšie správy účtovného dvoru e, sprostredkujú smerom na občanov negatívny e, dojem ohľadom toho, ako sú využívané tieto e, fondy. Tie posolstvá, ktoré sú vysielané na občanov, nekorešpondujú s realitou, pretože väčšina, väčšinou tam ide o chyby a nejde o zámerné, zámernú spreneveru prostriedkov spoločenstva. Otázka smerom na vás je, aký je zámer komisie aby zaručila, že využívanie týchto fondov je čo najlepší, pričom e, prihľadnúť na e, princípy efektívnosti a účelnosti. Akým spôsobom budete postupovať a nakladať s informáciami smerom na občanov, tak aby ste úplne jednoznačne zdôraznili, že je rozdiel medzi chybami, ktoré e, vyplývajú z dôvodu komplikovaných postupov a chybami, ktoré sú dôsledkom sprenevery. K tým posledným veciam, tam sa tým budeme ešte veľa zaoberať, e, pretože e, je to rušivé, že nejakým spôsobom sa to všetko hádže do jedného hrnca a vzniká tu dojem, e, že 11% na povedzme chybovosť, 11% miera podvodov, to chvála Bohu nie je pravdivé, to je nesprávne. To neznamená, že musíme byť nejak spokojní takýmto konštatovaním. Úplne opak, úplný opak. A práve e, pani Hübner a jej tým už prijali opatrenia na to, aby e, táto chybovosť, e, táto miera chybovosti bola znížená. Pričom treba konštatovať, že to, tu ide o isté, isté vyhodnotenie a istú analýzu, ktorá sa týka ešte prebiehajúceho projektu kde ešte na, na, e, sú na jednej strane predpokladané isté kontrolné mechanizmy a my budeme mať to definitívne posúdenie programovacieho obdobia 94 až 99 a tam, ak sa, uká, tam sa ukáže, že tá konečná chybovosť e, bude pod 3%. Čiže dramaticky lepšie to bude ako e, tie čísla, ktoré tu poletujú tie analýzy a predovšetkým tie naše opatrenia vždy dobiehajú za, za, tým, za tým obdobím. Vždy sú trošku neskorené. To znamená, že v súčasnosti prebiehajú analýzy projektov, ktoré sa opierajú o podmienky vtedajšieho programovacieho obdobia, e, čiže do roku 2006, ktoré skončilo 2006. A ja som presvedčený, že keď v tomto a predovšetkým v nadchádzajúcom roku, a tým konkrétne mám na mysli rok 2011, budeme vo veľa väčšom meritku analyzovať projekty prebiehajúceho programovacieho obdobia a že v takomto prípade už pri tých e, medzianalýzach budeme svedkami toho, že tá chybovosť bude výrazne klesať do tej jednocifernej, jednocifernej časti. Aj napriek tomu, že sa znám pomerne zrelaxovaný, ja som netrpezlivý človek a tak ako, ako sme my mnohí, preto ináč by sme neboli v politike, mnoho vecí sa nám javí byť príliš e, pomalými, ale každopádne môžete sa spolahnúť na to, že sme už spravili výrazné, e, výrazný pokrok, ktorý, bude, e, ktorý sa prejaví čoskoro. A ďakujem veľmi pekne, Richard Zeber, Richard Zeber. Ďakujem pekne, pani predsednička, pán dezignovaný komisár, vy ste už hovorili o e, znevýhodnených regiónoch. Spomenuli ste pri tom ostrovy. E, možno tie e, oblasti, ktoré sú výrazne ovplyvované polnospodárstvom a tie horské oblasti, tie sú takisto veľmi dôležité a tie nezazneli. Vy ako Rakúšan viete, že sú krásne tie horské oblasti, ale tie majú dané topografické znevýhodnenia a majú pred sebou veľké výzvy. E, uvažujete tu e, v rámci vášho funkčného obdobia e, prijať nejaké konkrétne programy alebo robiť niečo konkrétne, alebo považujete horské oblasti jednoducho zo štatistických, len ako nejaký štatistický ukazovateľ, že sa zaredia medzi ostatné, padnú medzi ostatné ostatné regióny. Samozrejme, napriek tomu, že som viedenčan, tak mám istú, istú takú blízkosť k horským oblastiam a vieme, že sú niektoré horské oblasti, ktoré patria k najbohatším regiónom Európy samozrejme sú ale zase na druhej strane aj tie e, horské oblasti, ktoré majú obrovské nevýhody, čiže sú také aj také druhé. A tým pádom e, je nevyhnutné e, reagovať flexibilne a šiť to na mieru a takisto využívať aj tie možnosti, ktoré ponúkajú nástroje v súčasnosti. Tu závisí veľa od tých operatívnych programov na mieste, aby sme dokázali tie ťažiska prispôsobiť a ich realizovať. Napríklad, kedy v regiónoch konkurenčných respektíve tých, ktoré slabšie konkurujú, aby sme dokázali zaručiť istú konvergenciu a aby sme ich dokázali posunúť dopredu. Čiže toto naozaj závisí aj od regionov a od tých eh, lokálnych štruktúr, ktoré budú musieť eh, v tejto veci konať. Dodatočná otázka a síce v súvislosti s diskusiou o tých ukazovateľoch, ktorá už eh, bola započatá. Vieme o tom, že práve v prípade horských oblastí sa javia niektoré ukazovatele veľmi dobré, ale sú tam veľmi špecifické, e, také úzke miesta, tak povedať, alebo také problémy. E, e, viete prislúbiť, že budete sa zaoberať špeciálne touto problematikou, pretože tu je nevyhnutnosť konať. väčšinou tie veci, ktoré sú nastavené na európskej úrovni, sú príliš hrubé a príliš také nekonkrétne. E, je zábavné, že e, tá diskusia e, smeruje na jednej strane, alebo chceme, aby smerovala k zjednodušovaniu simplification a na druhej strane sú tu isté tendencie vyvíjať špeciálne ukazovatele. Ale ešte raz v princípe som zastancom toho, aby sme vypracovali a prijímali, alebo mali ukazovatele, ktoré budú spolahlivé, ktoré naozaj budú zohľadňovať a lepším spôsobom zohľadňovať e, tú, tú, tú skutočnosť, tú životnú skutočnosť na tom mieste. Ale samozrejme nie je možné, aby sme prijali povedzme 300 ukazovateľov, e, pretože e, je 350 možností, ako nahliadať na tie regióny alebo na, na problém. Čiže tu ide o to, aby sme našli rovnováhu, ale v prípade, že vychádzame z princípu subsidiarity, tak potom budeme musieť sa pokúšať aplikovať takýto princíp Eh, vo vyváženej podobe, bez toho, aby sme nepomerne zvyšovali eh, tú záťaž na Európskej únii aby nevznikalo nejaký, nejaké, nejaké pochybnosti o našej, našom zápale pre európsku vec. Eh, Katrin Berde, ďakujem pekne. V decembri 2009 DG Regio predstavilo dokument o teritoriálnej súdržnosti pre švedské predsedníctvo v Lakoruni, e, kde bol popísaný nový, nová koncepcia e, vývoja. E, lokálne autority považovali takýto nový, nové zameranie na rozvojové činnosti ako nevyhnutné, pokiaľ, pokiaľ ide o rozvoj budúcej politiky súdržnosti. Takáto metodika by pomohla šiť na mieru niektoré aktivity na lokálne prostredie a určite by mala lokálny rozmer, e, dal by lokálny rozmer regionálnej politike. Ako zamýšľate vy rozvinúť e, túto koncepciu tak, aby sa stala e, neudeliteľnou súčasťou budúcej politiky súdržnosti pre všetky regióny a tým myslím všetky mestské aj vidiecké a ako chcete zapojiť zástupcov lokálnej správy užšie do vypracovania takéhoto prístupu? Áno, úplne, absolútne myslím si, že takýto musí byť e, ten postup. Musíme posilniť e, zapojenie e, miestnych a lokálnych štruktúr a musíme byť teda napomocní pri tom zakomponovaní do toho diania. A v rámci myšlienky partnerstva musíme sa snažiť takisto zapojiť silnejšie alebo dať, dať do jednej lode aj e, mimovládny sektor a občianskú spoločnosť a úplne na tej úrovni najnižšej, tej grassroots, e, musíme e, dostať na tú loď aj jednotlivcov, tak aby sme ten región popohnali dopredu. Pretože aj tu celá tá rozmanitosť, ktorá, ktorou sa vyznačuje Európa, tá začína práve na tej úrovni lokálnych a regionálnych štruktúr. To by sme mali podporovať a presadzovať. Thank you. Um, in... E, ďakujem pekne. E, predovšetkým e, môj región Južného Anglicka je, prosperuje dobre, čiže tam sa netreba zabrať otázkou podpory. Je tam ale veľa mobilných pracovníkov z východnej Európy a tam miestne samozprávy nedokážu poskytnúť dostatočnú podporu týmto pracovníkom, takto vysokomobilným. Ako vy vnímate podporu pre takéto prosperujúcejšie regióny a ako nejakým spôsobom prestanú sa klásť e, prekážky pre tie, tie miestne samozprávy tým, že e, vlády členských štátov budú e, krásť prekážky využívaniu takýchto prostriedkov na úrovni tých miestnych samozpráv. Ja, um... Už opäť je to pod heslom Multilevel Governance, ale pri vypracovaní programu musíme v prvom rade ako komisia e, sa snažiť o spoluprácu s členskými štátmi. Avšak v e, spoločnom dialogu s členskými štátmi e, pri tých strategických usmerneniach a tak ďalej je možné, a tak to už bolo aj v minulosti, teda zreteľ bol kladený na to, že tu bude silnejšie zapojenie lokálnej a regionálnej úrovne ak to správne chápem, to, čo ste vyhovorili, tak to je práve Európsky sociálny fond, e, ktorý e, sa rozvíja z tej e, národnej úrovne, alebo je používaný, a kde právom vzniká potreba diskusie, či by tie prostriedky mohli byť používané tak individualizovanou formou na lokálnej úrovni, tým, že by ich čerpali práve tie miestne orgány a tie samozprávne orgány. Ďakujem pekne Viktor Boštináru. Ďakujem veľmi pekne, pán dezignovaný komisár. Vo vašich odpovediach Európskomu parlamentu spomínate medzi najdôležitejšími iniciatívami, tie najdôležitejšie iniciatívy, ktoré majú byť prijaté v nadchádzajúcich rokoch vášho pôsobenia ako komisára. A je to stratégia Dunaja. E, my, výbor Regi, e, vítame veľmi tento váš záväzok a vašu iniciatívu podporovať takúto európsku stratégiu. Aké sú tie hlavné usmernenia pri vypracovávaní stratégie, e, do ktorej, v ktorej bude samozrejme partnerom e, Európsky e, parlament a teda aj vašim priateľom. Ďakujem veľmi pekne. Áno, práve tá posledná pripomienka bola veľmi dôležitá. Myslím si, že to je mimoriadne napínavý projekt, pretože e, spája 8 e, členských krajín a spojí ešte ďalších 6, e, teraz ešte nie členských krajín. A z môjho pohľadu je to veľmi pozitívny signál smerom k makroteritoriálnej spolupráci a Dunaj bude tým spojivom, tým, tým spojivkom a myslím si, že o 14 dní začnú prvé semináry, semináre, kde až do leta e, budú riešené tie ťažiskové body. A ja dúfam, že mnohí z vás budú účastní týchto aktivít že sa do toho zaangažujú a takýmto spôsobom e, budú súčasťou plánovania tohto programu e, e, tejto stratégie Dunaja, no teda, že budú spolupôsobiť na jej vypracovávaní. Ja to považujem ešte okrem teda stratégie pre oblasť Baltického, Severného mora. Baltického. A napríklad aj pokiaľ ide o využívanie e, tokov a riek, tu by sme mali takisto e, sa snažiť o spoluprácu a mali by sme sa pridržať e, toho do, doterajšieho postupu. Nemali by sme tvoriť nejaké dodatočné štruktúry, nejaký dodatočný rozpočet. Mali by sme využívať tie možnosti podpory, ktoré v súčasnosti existujú pre jednotlivé regióny. Ďakujem pekne, e, pán Hán, a som presvedčený, že v prípade, že budúci týždeň príjme parlament e, uznesenie ohľadom budúcej stratégie EÚ pre oblasť e, Dunaja, tak to bude veľmi dôležitý začiatok pre vás v pôsobení komisára, ako aj z pohľadu parlamentu, pokiaľ ide o spoločnú tvorbu takéhoto dôležitého projektu pre EÚ. A ďakujem veľmi pekne, Josif Matula. A ďakujem, pani predsednička, pán dezignovaný komisár. Vo vašich písomných odpovediach hovoríte o tom, že politika súdržnosti poskytuje systém e, rozvrstvený, rozvrstvený systém správy a riadenia, e, unikátny a moderný, ktorý vychádza e, z lokálnej a z regionálnej znalosti a že sa to kombinuje potom s e, prvkami strategickými EÚ a že tu ide aj o koordináciu medzi jednotlivými úrovňami e, správy a riadenia. Hovorili ste o tom, že v budúcnosti malo dojsť ku konsolidácii takéhoto systému a že by sme sa mali na to pozerať optikou zvýšenia dôležitosti lokálnych a regionálnych aktérov Máme v súčasnosti mikroregióny, makroregióny, e, rôzne district, e, máme provincie, máme rôzne iné formy regionálneho e, nastavenia regionálnych samozpráv v budúcnosti tejto politiky súdržnosti. Ako vnímate tieto regióny a ktoré, ktoré zoskupenia alebo ktoré, ktorá tá čas bude zohrávať najdôležitejšiu úlohu? Nemôžeme sa z môjho pohľadu vyberať e, takým smerom a myslím si, že ste to ani tak nemysleli, aby v celej Európe a v celej Európe, aby vo všetkých členských e, krajinách bola rovnaké administratívne členenie. Pravý opak. Práve to len počiarkuje tú rozmanitosť a to je to príťažlivé na Európe, že sú tu rozdielne administratívne usporiadania vychádzajúce z historických koreňov a že sú tu iné formy štátneho a regionálneho usporiadania. Otázka je, ako e, dokážeme lepšie nakladať s takýmito inštitúciami a s takýmto administratívnym nastavením. Môj apel je len taký, že by sme mali e, konať s maximálnou flexibilitou, lebo skutočne je ťažké medzi tými jednotlivými e, krajinami naozaj rozoznať, aká je tá príslušná adekvátna inštitúcia, s ktorou by som mal e, započať spoluprácu, čo je vlastne tým, tým protiažkom, alebo aká je tá, tá, tá, aký je ten kontrapunkt. Tu nám treba reagovať flexibilne, ale aj e, z pohľadu oficiálnych štruktúr by sme mali byť dostatočne flexibilní, tak aby sme eh, v rámci myšlienky partnerstva zapojili aj mnoho iných inštitúcií. Regionálna politika eh, môže byť úspešná len v prípade, že dokážeme zapojiť občanov. Neexistuje politika, eh, kde je Európa tak napadnutelná, ako je regionálna politika. A tam potrebujem spolu pôsobenie tých ľudí a musíme to nastaviť tak, aby boli pripravení spolupracovať nevyhnutné je zaručiť čo najväčšiu flexibilitu a je nevyhnutné zapájať tých ľudí a nemôžeme sa príliš silno odvolávať alebo pridržať nejakých formálnych štruktúr a administratívneho členenia. marie Sanchez-Schmidt Zahraničná politika je výzvou, ktorá je prvorada pre európske regióny a krajiny, ktoré majú kontakty so susednými krajinami a veľmi často majú prehlbené vzťahy, ktoré majú priamy vplyv na život občanov. O, politika cezhraničnej spoluprácou je pre vás prioritou? Ako je súčasťou e, politiky európskej kohízie a aké nástroje e, e, máte na mysli e, pre jej rozvoj e, v rámci Európskej únie? Ja, to, was wir aus Geschichte gelernt Myslím si, že to, čo sme sa naučili e, z našich dejín a čo si musíme e, zapamätať, je, že nemôžeme sa pohybovať e, v rámci hraníc. Toto je to ponaučenie. Našťastie sme sa už tomu neuchylovali a tým pádom sme sa stali silným zoskupením, silným štátom. Tým pádom treba podporovať takú politiku, ktorá je nastavená cezhranične. Čokoľvek človek rozumie pod hranicami, či je to vnímané v rámci nejakého regiónu, v rámci nejakej krajiny, či ide napríklad o spoluprácu jednotlivých regiónov, či ide o regionálnu spoluprácu medzi hraničnými regiónmi v rámci Európskej únie, alebo či to predstavuje vlastne spoluprácu medzi európskymi regiónmi a regiónmi, ktoré e, sú v rámci krajín, ktoré susedia a nie sú členmi EÚ. Je nevyhnutné podporovať takýto typ spolupráce to je politika, ktorej som zástancom, lebo si myslím, že to je jediná možná politika, ktorá priniesie v konečnom dôsledku pridanú hodnotu pre európskych občanov a zároveň aj zaručí blaho, právny štát a politickú stabilitu aj v iných oblastiach mimo Európy. Hovoríte, že hranice nemajú byť prekážkou. Ale myslíte si, že na európskej úrovni môžeme konať niečo, pokiaľ ide o riešenie problému e, riadenia a správy a na deformáciu, ktoré existujú e, v európskych regiónoch, aby sme zvýšili atraktivitu e, regiónov a zón, ktoré sú v takomto postavení? Äh, aby som bol skutočne úprimný, presne toto musíme urobiť. Ak by som v to neveril, tak e, vám, by som okamžite odiť z tejto miestnosti. Ja v to verím 100% toto. Je práve politika, ktorá je zdrojom zmeny. Cezhraničná spolupráca, hlavne, teda ak som to pochopil správne, cezhraničná spolupráca s regiónmi mimo Európskej únie je samozrejme niečím, čo treba posilňovať. Čiastočne preto, lebo Európska únia vo svojej podstate bola projektom budovania mieru. Nikdy by sme nemali na, zabúdať na to, že predovšetkým Európa je mierovým projektom. Je našou povinnosťou tento projekt ďalej rozvíjať, mali by sme v neho veriť. Ak máte problémy s riadením, tak my ako politici by sme to mali riešiť. Pani e, Paolo, Al, pan, Paolo Alves. Ďakujem pekne, Pan, pani predsednička. Pán dezignovaný komisár, vzhľadom na globálne zmeny, ktorým čelíme, e, ide o regionálne e, problémy. Mnohé európske regióny majú nevýhodu, ktorá e, je pre nej skutočným problémom. Ako môžeme zabezpečiť, že Európa únia pomôže týmto oblastiam vzhľadom na tieto úžasné globálne výzvy, ktorým čelíme? Ako to urobiť úspešne? Potrebujeme novú stratégiu pre tieto regiónu, regióny. Potrebujeme im pomôcť e, s tými nevýhod, nevýhodami, ale tiež posilniť ich potenciál pre prípadný rozvoj, ako aj rozvoj celého spoločenstva. Ďakujem. Celkom iste práve hovoríte to niekomu, kto je o tom celkom presvedčený. Možno by som mal zopakovať to, čo som povedal pred chvíľou. Ja chápem politiku tak, že ja by som nemal pre, um, nanúcovať svoj životný štýl niekomu inému, pretože mne sa to páči, to neznamená, že aj iným sa to bude páčiť práve naopak. Ja som 100% presvedčený, že európsky model, európsky životný štýl je niečo, na čo sme, máme byť hrdí, a nevidím dôvod, prečo by sa ostatní z toho nemali poučiť, ak chcú a oni sa z toho poučia svojim vlastným spôsobom. My nemôžeme e, nanúcovať náš model niekomu inému, ale bol by som rád, keby ostatní pochopili náš model, keby pochopili, ako sme k tomuto modelu dospeli, prečo a čo sa nám podarilo dosiahnuť. V tomto ohľade európsky model môže byť zdrojom veľkého poučenia pre ostatných a prečo nie pokračovať, prečo nepokračovať v iniciatívach, ako ste ich uviedli. Nie je dôvod, prečo by sme nemali dať ostatným možnosť pochopiť spôsob, akým my fungujeme a spôsob, ako sme štrukturovali naše vzťahy, ale nie nanúcovať. Ostatní sa rozhodnú, čo sa si chcú od nás zobrať. Ďakujem pekne a teraz ďalší rečník. Pán dezigrovaný komisár, kohezná politika a politika dopravy sú prepojené a programy ako napríklad TEN, Európske siete majú značný dopad na koheznú politiku. 100 tisíc kilometrov e, diálnic sa už vybudovalo a môžu prispieť k cieľu vyrovnaného, udržateľného regionálneho rozvoja. Ako komisár pre regionálnu politiku ako plánujete rozvíjať synergie medzi týmito dvomi oblastiami, e, zvlášť berúc do úvahy, e, že rozvoj musí byť udržateľný, musí sa sústreďovať na infraštruktúru, dopravu. Toto sú referenčné oblasti e, pre, pre regionálnu politiku a Očividne e, tieto témy sú veľmi blízke e, vášmu srdcu, usudzujem tak z vašich e, slov. Ich. Práve o tejto téme som diskutoval. Na pozvanie Sima Kalasa sme práve o tomto hovorili, to je totiž o otázke, ako môžeme dopravnú infraštruktúru v mestskej oblasti zlepšiť spoločnými silami. Všetci tu prítomní, myslím si, v, môžu viesť desiatky, stovky príkladov, dokonca aj v regionálnej oblasti, že, teda, že medzi centrom, centrom mesta a okolím je nedostatočná dopravnotechnická prepojenosť. Tu treba určite do vysokej miery konať. A to ešte nehovorím o zosúladení transeurópskej siete, kde samozrejme ehm, ako regionálni politici musíme komplementárne doplňujúco konať. Ale pokiaľ ide o to rozštiepenie jednotlivých e, fóriem dopravy v mestskej oblasti, v aglomeračných e, zónach, treba konať a mám taký dojem, že aj s ohľadom na te, celý ten e, aspekt zlepšenia energií, klimatických zmien, energetických zmien, to možno vnímať takto, ak sa nám teda podarí dopravu mestskú riešiť optimálnejšie a v konečnom dôsledku prispieť k tomu, aby napríklad pri dochádzaní využitie verejných prostriedkov narastalo oveľa intenzívnejšie, než tomu bolo doteraz. Ale treba tu e, mať aj disponibility. Takže ako vidíte, je tu široká oblasť použitia. Aj to som práve myslel, že do určitej miery mestské aglomerácie sú veľkými plýtvateľmi energií. Okay. Som spokojný s vašou odpoveďou a druhá otázka, ktorú chcem položiť, nie je to priamo spojené s touto a mm, možno poruším trošku pravidlá. Ďakujem pekne. Pán Angurakis. Kde, kde ste? Pýta sa pani pre, predsedníčka. Zrejme tu nie je tento rečník. Takže teraz prejdeme k Johnovi Baftonovi. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Pán Hán, Európsky dvor auditorov nedávno povedal, že Španielsko, Taliansko a Portugalsko sú zodpovedné za finančné chyby v oblasti regionálnej politiky 2,7 miliardy eur, ktoré nemali byť vyplatené v roku 2008. Na začiatku dnešného popoludnia ste povedali, že citujem, využijete všetky nástroje, aby ste e, opravili takéto chyby. Čo urobíte ohľadom týchto troch krajín? Also ich werde mir die Dinge ja si tie veci naozaj do detailu e, pozriem. Dnes vám tu nemôžem e, povedať konkrétne výpovede, nemám k dispozícii tieto podklady. Viem, že zo strany e, riaditeľstva Regio sa intenzívne rokovalo s danými regiónmi a treba vedieť ale rozlišovať medzi tým, čo sa e, vynorilo v chybovosti a čo sa potom realizovalo aj na finančných korektúrach. A tu práve za posledné roky došlo k výraznému nárastu finančných úprav. Ak mám e, dobre na pamäti to číslo, v rokoch 2008 až 2009 dokopy 2,5 miliardy eur v finančných korekciách a to je naozaj veľký rozsah, oveľa viac ako v minulosti a to nám ukazuje, ako vážne to berieme, pokiaľ ide opatrenie, ale ešte raz otvorene poviem, cieľ regionálnej politiky nespočíva v tom, že nakoniec v programačného obdobia by som povedal, že máme toľko či toľko miliárd úspor a toľko a toľko sme nevydali nie, našim spoločným cieľom musí byť to, aby prostriedky v regiónoch v zmysle dohodnutí a programov do, boli využité a, a u, uh, implementované. Takto predsa nemôžeme chápať regionálnu politiku, že by sme povedali, že v konečnom dôsledku sme vydali toľko či toľko peňazí. Uh, Našim cieľom musí byť, aby tie peniaze plynuli v prospech občanov, aby dorazili k tým príjemcom, aby mali z nich prospech eh, daňoví poplatníci a aby mali prospech správne. A čísla ukazujú, že sme tu dosiahli pokrok. Úprimne povedané, teraz nie som za obviňovanie konkrétnych eh, krajín. Ďakujem za odpoveď, ale chcel by som povedať, že to sú obrovské prostriedky, 2,8 miliardy. Nie je to kvapka v mori, ale obrovská suma peňazí a keď sa stanete komisárov, tak e, sa budem pozerať na to, ako sa to vyrieši. Ďakujem pekne, pán Franz Obermeier. spolkový minister, ešte použijem tento, e, toto oslovenie Chcem sa spýtať na rozpočet. Ako isto viete, existuje návrh rozpočtu, ktorý predpokladá výrazné krátenie Európskeho regionálneho fondu, medzi iným aj rozsiahle e, škrtanie v oblasti cieľa 2, prechod k štruktúrálnej podpore, k forme štruktúrálnej podpory. Ako to vnímate? A aj v budúcnosti môžeme rátať s tým, že E, chudobnejšie kraj, e, regióny budú môcť profitovať e, z, toho, z, tohoto, z tejto oblasti. K tomu poslednému áno, opakujem sa už s radosťou. Regionálna politika má pre všetky regióny Európy svoje miesto aj dané finančné výdavky, to, čo ste povedali, boli úvahy, ktoré v, e, v písomnej forme začali kolovať. Buďme len radi, že takéto materiály e, sú na ceste. Ukazujú nám totiž, že neexistujú len e, zástancovia našej politiky. Musíme naopak bojovať aj s kritikmi. Považujem to za celkom akceptovateľné. Chcem však aj povedať, že som práve aj za politiku integrovanú regionálnu politiku takéhoto typu, nielen preto, že sa tu uchádzam o pozíciu komisia pre, komisára pre regionálne otázky, ale aj preto, že v minulosti aj nedávnym štúdiom som sa presvedčil, že inak to nejde. Ešte raz ale E, ide aj o zlučenie so všetkými ostatnými politickými oblastiami. Bolo by nesprávne, keby sme sa boli mohli dom, e, domnievať, že regionálna politika je akýsi, ak, akási forma sektorálnej politiky. To by bola predsa fatálna línia. Do tých, do, z doterajších rozhovorov mám taký dojem, z rozhovorov s budúcimi kolegami, dúfajme, že budúcimi kolegami, že našťastie tu nie je teraz taký, takéto myslenie na vlastnú, že nemôžno to zredukovať na vlastnú odbornú disciplínu, ale že treba chápať, že je tu prístup EU 2020 s určitými ťažiskami. V nich sa musíme nachádzať. A regionálna politika tu poskytuje veľmi dôležitý vklad k tejto veci a posledná poznámka. Práve teraz, keď poprvýkrát regionálna politika a jej tvorcovia zakotvili e, tieto princípy aj do e, zmluvy, nemôže byť predsa prípustné, že by sme zrazu so všetkým prestali. Druhá otázka, tu preformulujem do roku 2003 ste boli e, e, členom predstavenstva spoločnosti Novomatic, ktorá, ktorá, ktorá e, vyrábala hazardné hry. Opravte ma, ak sa mýlim, že voči tejto spoločnosti prebieha súdny proces kvôli daňovým podvodom. Možno to nie je pravda, to by som len uvítal. Ak by ste teda odpovedali protichodne, Nemohlo by to poškodiť vašu činnosť ako činnosť komisára? Je len na komisárovi, či odpovie, pretože to nie je doplňujúca otázka e, k tej téme. Je to proti pravidlám. Danke, ne, mir sogar wichtig. Ich habe nämlich gesagt... Nie, nie, je mi to naopak dôležité. Ja chcem povedať, že voči mne žiadne procesy neprebiehajú a inak e, nič neviem voči mne neprebiehajú žiadne súdne vyšetrovania. Very much, Karima Deli. Ďakujem. Karim, Karima Deli. Dobrý deň, pán Hán. Ak eh, si vezmeme ciele strategic- eh, Lisabonskej zmluvy, eh, schopnejšia ekonomika, viac kohezie, základným cieľom je znížiť chudobu v roku 2010 a ešte stále sme ďaleko od e, vyhrania toho boja proti chudobe. 17 európskeho obyvateľstva je chudobných, nárast v Belgicku, v Poľsku, v Spojenom kráľovstve veľké riziko chudoby žien a starších ľudí aj mladých. Takže politika kohézia môže nejak zvrátiť túto tendenciu a priniesť konkrétne riešenia. A vzhľadom na to, že 80 európskej populácie žije v mestách, môžeme sa zaangažovať smerom ekonomicko-hospodárskej a sociálnej ko- kohezii týchto oblastí. Je to priorita uh, európskej politike v regionálnom rozvoji? Celkom jasne toto musí byť priorita A musí tu byť spolupráca e, s e, pánom Andom a toto, túto spoluprácu určite budeme hľadať napríklad v SF e, v súvislosti s krízou, ktorá je všade okolo nás Rýchle a pružné opatrenia už boli prijaté, aby sme sa pokúsili riešiť súčasné problémy a výzvy. Videl som dokumenty v mnohých, z mnohých krajín. Opatrenia tohto druhu sa už prijali a peniaze e, boli uvoľnené. Cieľom bolo konať rýchlo Štrukturálny fond eh, funguje dlhodobejšie E, na štrukturálnom základe, ale špecifické situácie si vyžadujú špecifické opatrenia. Doplňujúca otázka počas vypočutia váš budúci kolega, pán Ottinger, sa zaviazal, že uvoľní viac európskych prostriedkov pre konkrétne opatrenia smerujúce na zlepšenie energetickej účinnosti budov. Hlavne ide o štrukturálne fondy a vy súhlasíte s takýmto návrhom, ktorá by umožnila trvalo bojovať e, s týmto vážnym problémom, ktorý, ktoré ktorej nazývame energetická e, prekérnosť a tá sa týka celého nášho teritoria. Ďakujem. E, vďaka zjednodušeniu toto bolo možné a teraz uvidíme, či sa to ujme alebo nie a celkom iste sa tieto prostriedky využije. Pán Oldřich Vlasák, pán Han miestne a regionálne združenia, mesty a mestské, sam, mm, mestské samozpráva majú silnú pozíciu v koheznej politike. Myslíte si, že je to dobré pre budúcnosť koheznej politiky, alebo je to hrozba, keď hovoríme napríklad o efektívnosti budúcnej koheznej politiky? Mestá a mestské aglomerácie, menšie administratívne jednotky súčasťou, ako súčasť koheznej politike, toto je vaša otázka? Oni volajú po silnejšej, silnejšej pozícii, hlavne v plánovaní, rozhodovaní, v monitoringu a tiež v hodnotení. A moja otázka je, či z vášho pohľadu je toto dobré alebo, negat- alebo zlé. znovu. Myslím si, že je to dobré. Aj tu uh, subsidiarita je očividná. Ak berieme subsidiaritu vážne, ja ju vážne beriem, tak uh, musíme tento princíp uplatňovať. Niekedy, ak uh, koordinujeme viacero ľudí, tak veci trvajú dlhšie, ale ja nie som nováčikom v politike. Uh, a z minulosti, v minulosti som sa naučil, že niekedy rozhodnutia e, trvajú dlho a čím viacej ľudí je súčasťou tohto procesu, tým viacej je toho vlastníctva na tejto politike a tým väčší je dopad, ktorý politika potom má. Toto je ako diskusia o čistých plátcoch. Eh, áno, niekto môže byť čistým plátcom a teda tým trpí, ale v podstate eh, je tu eh, návratnosť tohto vkladu a vždy je to viacej ako to, čo ste pôvodne vložili. Niektoré veci sa môžu zdať atraktívne a krátkodobo fungujú, ale dlhodobo nie. Takže ja som za väčšiu účasť. Viem, že rozhodovanie sa tým skomplikuje, ale v konečnom dôsledku každý z toho profituje. Ehm, pán Michal Tojer. Ďakujem, pán kandidát na komisára. Dnes ste sa veľmi silne stavali na líniu pána Barosa. Po dlhé roky ste boli členom uh, miestnej vlády, teda mestského zastupiteľstva v veľkej metropoli Viedne. Od, viac, od vás by som teda viac e, očakával, aby ste po, citovali, ako to ide v praxi, aby ste mali taký silnejší príklon k lokálnej úrovni. Hovorili ste o inovácii, avšak som od vás počul málo o, novej, no, o inováciách koveznej politiky. Ste pripraví, pripravení ísť inovatívnou cestou, napríklad podpora malých a stredných podnikov, to je veľká téma v Európe. Môžete nám tu dať nejaké prísľuby? Máme viac členských krajinov, krajín, máme e, menej prostriedkov. Na to by sme sa teda mali asi zamerať. Mohli by ste prosím k tomu povedať čosi presnejšie? Vy ste sa očividne pýtali nám obsahové ťažiska v prvej otázke mojej, mojej činnosti a tá druhá otázka, ktorú, ktorú som pochopil asi tak, bola vlastne otázkou o využití e, nových finančných nástrojov. A za posledné roky došlo k prvým iniciatívam. Ja to veľmi výrazne vítam. Rozumiem tomu, že na úrovni relevantných oblastí budúcej komisii, ak, ak dostaneme dôveru, budeme sa zaoberať touto otázkou? pretože som presvedčený a neviem, či, či to so mnou zdieľate, alebo či to vidíte ako inovatívny prístup. Ja to vidím ako inovatívny prístup, že zo situácie, ktorá je silne orientovaná na granty, prejdeme k situácii, ktor, ktorá bude viac výrazne orientovaná na pôžičky, pretože tým E, bude oveľa väčšia angažovanosť e, jednotlivých projektov. A týmto prostredníctvom určite e, väčší, väčší účinok páky, ak to tak môžem nazvať, budeme môcť realizovať viac dlhodobých projektov, takže to ja vnímam ako veľmi inovatívny prístup. Ak sa nám podarí toto urobiť v súčinnosti s Európskou investičnou bankou, Európskym investičným fondom, vyvinúť nové produkty. E, mikrokredity, to je téma, kde parlament inicioval už prvé kroky, kde teda pôjde o to, aby sme boli naozaj realistami e, a tieto nástroje dali k dispozícii a tento, toto pozorovanie naozaj nie je ľahkým cvičením, ale sú to prístupy, ktoré mi rád pôjdem, pretože si myslím, že čas je nielen na to zrelý, ale tieto cesty rozhodne potrebujeme. Ďakujem, doplňujúca otázka. Týmto smerom e, rozmýšľam, ale nedá sa prejsť všetkými oblastiami Európy, treba sa pozrieť konkrétne. E, 98 podnikov sú malé a stredné, ale na vnútornom trhu sú, je činných len 50, 15 Ste pripravení práve v spolupráci s regionálnymi projektami, s transferom e, technológií, s podporou klastrov e, postaviť do centra koheznej politiky práve malé a stredné podniky? Im des tém... V rámci tejto témy Výskum, technológia, inovácie, áno. To je práve to, kde chcem povedať, že sú tu veľké strategické uh, usmernenia a v rámci týchto línií by sme sa mali uh, ob, znovu objavovať. A keď sa pozriete na tieto čísla, pripomeniem vám napríklad číslo z minulého programovacieho obdobia pre Francúzsko to bolo 30 tisíc podnikov, 13 tisíc podnikov v oblasti inovácií dostali podpory, takže naozaj vidíte, že čo si sa dialo, čo si sa deje. Z našich prostriedkov už teraz vydávame 86 eh, miliard eur na oblasť inovácií, kde už dnes malé a stredné podniky naozaj výraznou časťou ukrajujú z tohoto koláča. Takže už teraz sa čo si deje a v budúcnosti by to malo byť posilnené, samozrejme však za rešpektovania veľkých strategických usmernení. Kirstin Westphal. Pani Kirstin Westphal. Ja, ich, ich würde... som tu. Chcela by som sa vrátiť k tej mestskej dimenzii regionálnej politiky. Hovorili ste, povedali ste už niekoľko vecí 4 z 5 Európanov žijú v mestách. Mesty, mestá sú motorom ekonomického rastu v Európe, ale zároveň sú tiež miestom veľkých sociálnych a environmentálnych problémov a tam dochádza tiež k veľkým zmenám. E, mestá majú špeciálnu úlohu, ktorú zohrávajú, pokiaľ ide o zlepšenie životnej úrovne obyvateľov a to ma privádza k množstvu otázok. Máme tu nejaké konkrétne plány, pokiaľ ide o rozvoj miest ako súčasť regionálnej politike? Máte v úmysle nejaké špeciálne e, cesty rozvoja a ako v praxi môžu byť mesta súčasťou, môžu byť integrované do mestského rozvoja? Vidíte možnosti pre to, aby regióny boli e, povinné takýto integrovaný prístup zahájiť? Ďakujem. Povedal by som, že pre mesta, ako mnohé iné oblasti v Európe, e, v týchto e, mestách sú odlišné problémy. Moje vlastné skúsenosti ma vedú k tomu, že trochu váham, keď sa ma pýtate, že čo urobiť v mestách. Mám nejaké skúsenosti z Viedne. Viem, že iné mesta v Európe alebo poznám ich, viem, že majú odlišné črty, odlišne sa historicky uh, vyvíjali a majú aj odlišné problémy. v jedneň napríklad, to, tam je otázka využívania pozemkov v mestských e, oblastiach, čo sa robí napríklad e, v budovaní e, budov blízko železničných staníc. Ďalej je tu otázka pitnej vody a zbavovania sa odpadovej vody, čiže Problémy v mestách sú individuálne, ale jedna vec je jasná. Taktiež ešte dopravu som zabudol spomenúť, ale jedna vec je taká, že je skutočnosťou a síce, že 80 Európanov žije v mestách a mestských aglomeráciách. E, povedal by som skôr mestách, ale niektorí e, ľudia naozaj žijú vo veľkých celkoch a tieto témy si vyžadujú riešenie. Dovolím si povedať, že um, určite nie je nemožné nejakým spôsobom uh, prinútiť e, regióny uh, veci robiť. Napríklad mestské um, a územné plánovanie je mojou obľúbenou témou. Ale uh, ja som presvedčený, a tu nadviažem na to, čo odznelo predtým, že ak sa začne diskutovať o veciach, Eh, diskusie sú rozsiahle. V konečnom dôsledku možno dosiahnuť cieľ, ktoré idú nad rámec formálnej úrovne kompetencií. Napríklad rakúske regióny, ktoré by, ak by sme ich mali brať ako príklad, tak tu sme umožnili vytvoriť eh, dopravné združenia, ale mm, aj iné druhy združení. A toto je spôsob, ako všetky mestá musia komunikovať s, e, so zvyškom územia a to by malo byť súčasťou nášho, našej diskusie. A ako dosiahnuť proaktívnejšiu mestskú e, politiku v, so zaangažovaním aj regionu. A ešte záverečný komentár. Myslím si, že Toto chcú ľudia v miestnej politike počuť. Toto bolo veľmi pozitívne. Maurice, where you are? Monsieur le commissaire, Pán dezignovaný komisár, chcel by som vám poďakovať za záujem, ktorý prikladáte regiónu, ktoré sú na hraniciach. Sú to, je to bohatstvo Európy. Poznáte nové výzvy, ktorým čelia európske regióny, ako je napríklad globalizácia, klimatické zmeny a je to súčasť regiónov, ktoré sú najzraniteľnejšie voči týmto novým výzvam. Mohli by ste nám povedať v tomto rámci, aké je vaše stanovisko k alokácii kompenzácií nadnákladov spojených e, s ostrovmi a so vzdialenosťou. Alokácie, ktoré umožňa, aby tieto regióny mohli viac reflektovať na orientáciu regionálnej politiky, aby mohli využiť svoje silné stránky vo väčšej miere akož doteraz. Also, ich würde sagen... Nuž, povedal by som, že už doteraz zo strany EÚ aj po finančnej stránke sme dávali veľký dôraz na Eh, oblasti na okraji Európy. Toto sa teraz odzrkadlilo aj v jasnom zakotvení týchto regiónov v zmluve. Preto tu vidím aj dobrý základ pre budúcnosť. Ale nie všetky otázky, ktoré majú finančné pozadie, sú sa dajú sfinancovať z regionálnej politiky, ale aspekty politiky subvencií. Tu máme aspekty, ktoré treba vnímať aj inde. ale tie odľahlé oblasti, ja sa budem každopádne za určitých okolností e, angažovať ale musíme medzi regionálnou politikou a podporou regiónov a zodpovedajúcou politikou subvencií e, určité rozvoj, rozvojové efekty zodpovedajúcim spôsobom e, zohľadniť a nestrácať z pohľadu. Very much. E, Karin Kadenbach, please. Karin Kadenbach. Vážený pán komisár, možno, že môžem nadviazať na poslednú poznámku. Na začiatku dnešných úvah ste sa označili tak trochu s úsmevom za otca regionov ako viacnásobná matka. Môžem povedať, že treba tam tvár, tvárovať deti, kde sú deficity a kde treba čosi zlepšiť. A takmer pri všetkých otázkach, ktoré sme vám položili, sme počuli súhlas a podporu. A teraz vieme, že treba tvrdo bojovať o rozpočtové prostriedky, zachovať si terajšie prostriedky v rozpočte a očakávame teda od vás už dnes v mysle dobrého otca, aby ste si pre budúcnosť vybrali e, z týchto možností určité priority. Chceli by sme vedieť, ktoré, ktoré dieťa je vo vašich očiach asi najobľúbenejšie a dostane asi najviac podpory. Richtig, ich habe es etwas schmunzeln gesagt. Zweitens einmal wollte ich sozusagen nicht den Vaterschaftsgedanken. Nechcem si tú otcovskú myšlienku monopolizovať a, a preberať, pre, preberať tú, tú materskú ešte navyše aj úlohu. Vieme, že úspech má veľa otcov i matiek a chceme teda ťahať za jeden povraz v tejto, v tejto otázke. Čím úspešnejší budeme, tým E, e, lepšie sa nám, čím lepšie sa nám bude dariť prezentovať výsledky regionálnej politiky, tým lepšie budeme e, postupovať v rámci generálneho riaditeľstva. Máme aj určitú evaluačnú časť oddelenia a o to istejšie teda budeme môcť byť, že tie dané rozpočtové rámcové prostriedky budú dané. Úprimne povedané je ťažké ešte pred celkovou e, strednodobou revíziou rozpočtu povedať nejakú výpoveď, ale môžem len toľko povedať, že terajšia percentuálna výška je určitým usmernením, ktorú ja používam ako orientáciu. Či sa tam dostaneme, to neviem. To nám ukážu rozhovory. Ja každopádne sa budem výrazne zasadzovať práve za toto, ale potrebujem aj vašu podporu, aby sme tu mali úspech, pretože ide vlastne o to, aby sme dokázali povedať, a to robia radi médiá, že to je ten komisár s, tre- s tretím najväčším, druhým najväčším rozpočtom a tak ďalej. To je pre mňa nie je práve relevantné. Rozhodujúce je, aby všetci zodpovední pochopili, že len regionálno-politický kohezný prístup, tu, ten rozvoj Európy v regiónoch môže zodpovedajúcim spôsobom podporiť. Aby aj takéto úvahy, ako ste ich dnes spo- spomenuli, ktoré majú iné politické ťažiska, aby sme ich eh, dostali do súladu Musíme, a ja k tomu prispejem, musíme tiež urobiť svoju prácu. Ešte dve konkretizácie snad. Dnes sme hovorili o dobrej spolupráci a jedna otázka sa týka spolupráce s mestami. Ako môžeme od vás očakávať konkrétne prísľuby, pokiaľ ide o partnerstvo? A ako vnímate po druhé potom oblasť ADR? Pán predseda s veľkou e, radosťou načúva takéto slova určite. Luke van der Branda, chcem vás tu privítať. E, teším sa na dobrú spoluprácu, ak sa to podarí. A preto som už mnohé povedal práve k tejto oblasti. Výbor regiónov je posilnený prostredníctvom Lisabonskej zmluvy. Zvýšli sa možnosti a s Lukom som sa spoznal, a viem, že využije svoje možnosti. Určite tu prebehnú rozhovory medzi regiónmi niekoľko desiatok, ktoré 350 zástupcov konkrétne sedí vo výbore regiónov. V budúcnosti to budeme musieť využívať a pokiaľ ide o otázku partnerstva. Musím sa na to pozrieť. Ak to bude dávať zmysel, ak to bude potrebné, e, budem tu e, vyvíjať iniciatívu. Konstantin Ďakujem, pán Petru Konstantinu Duchan. Ďakujem, pán e, Hán, ďakujem, pani predsednička, ďakujem za konkrétne, ko, konkrétne odpovede. Keďže tieto politické ciele sú e, nevyhnutné v rámci hospodárskej obnovy, aby sme stimulovali projekty, ich implementácií a aby sme čelili negatívnym dopadom krízy. Prvý balík zjednodušujúcich opatrení bol prijatý v apríli a teraz sa už implementuje a ďalší, dúfajme, začne už čoskoro. Vzhľadom na čoraz väčšiu e, dôležitosť využívania štrukturálnych fondov s maximálnou efektívnosťou, predpokladáte alebo počítate s ďalším zjednodušovaním do ďalšieho programového obdobia a v takom prípade, ako chcete dosiahnuť rovnováhu medzi zjednodušením a nevyhnutnosťou kontroly? Ďakujem. Posledná otázka bola veľmi ťažká. Vždy je e, ťažké e, u, zostať v odstupe a zároveň čeliť výzvam. Máte pravdu, že hovoríte o treťom e, balíku zjednodušenia. Je to v parlamente a ja dúfam, e, že rozhodnutie sa v tejto veci príjme. Čiže musíte očakávať, že tu bude veľa problémov a uvidíme, e, či sa to podarí. Komisia a parlament, e, rada v konečnom dôsledku tiež ukázali veľkú pružnosť v snahe dosiahnuť zmeny e, v súčasnom programovom období, ale nemôžeme túto pripravenosť naťahovať do nekonečna. Bude si to vyžadovať nejaký čas, kým sa veci usadia a kým tieto opatrenia dokážu svoju funkčnosť v praxi, pretože všetky tri balíky zjednodušovania e, mali veci e, ťažké, e, boli tu dobré úmysly a uvidíme, ako to bude fungovať v praxi. A vyžaduje si to nejaký čas, kým uvidíme, kým si overíme tú funkčnosť. To ale nebráni expertom, aby už teraz hovorili o ďalších možných zmenách spolu s expertami z členských krajín. Je to práca, ktorá napreduje a pokračuje a už teraz zvažujeme, aké ďalšie kroky by sa dali prijať, ale v prvom rade musíme zistiť, či opatrenia, ktoré už boli prijaté, dosahujú želateľ, želaný efekt. Z toho, čo som doteraz videl, tak tá pravdepodobnosť, že dosiahnu tento cieľ je veľmi vysoká a keď sa toto potvrdí, e, tak to bude pozitívne. Ak teda systém bude funkčný, potom by sme mali uvažovať o ďalších krokoch. Jan Olbricht. Pán, komis, pán dezignovaný komisár, mám tri stručné otázky. E, najskôr prvá sa týka tvrdení, dvora auditorov, pokiaľ ide o zdieľaný manažment v regionálnej politike. Ak budete poverení e, touto oblasťou, bude tu viac toho zdieľaného manažmentu, alebo sa pozeráte na takýto manažment ako na riziko alebo nebezpečenstvo. A druhá otázka. Čakáme ďalšie správy o kohoznej politike, ale na základe dnešných znalostí Povedali by ste, že by sme mali zachovať ciele 1, 2 a 3? A tretia otázka, či ste politického charakteru. Ste pripravení spoločne s nami, výborom pre regionálnu politiku, bojovať za lepší podiel pre európsku regionálnu politiku? Also wir können die Regionalpolitik gar nicht anders weiterentwickeln. Nemôžeme rozvíjať regionálnu politiku ďalej, ak nebudeme mať model e, zdieľaného manažmentu. A ak e, bude to možné, tak budem tvrdo pracovať, aby sme dosiahli tento cieľ, aby bolo možné pre operatívnu finančnú kontrolu e, zrealizovať sa v členských krajinách. Čiže aby sme sa v Európe sústredili na veci, ktoré sú obsahové. Vy a komisia sa e, musíte sústrediť na tento aspekt musíme, máme spolahlivý systém kontroly v členských eh, krajinách. Aby sme teda takýto systém mali, to je môjim cieľom. Myslím, že mali by sme sa snažiť o takúto cestu. A znovu, toto je otázka subsidiarity. Takže takýto je cieľ, ale eh, voč, smerom, ku ktorému by sme mali pracovať a toto bude predmetom diskusie, tak ako to bolo už v minulosti v následujúcom programovom období sa musíme pozrieť na to, či nad rámec e, tých výročných súhrnov by sme nemali mať ešte silnejšie e, prehlásenia zo strany členských krajín, ktoré by sa týkali ich kontroly vynakladania fondov. Veľa členských e, krajín to robí už teraz a dobrovoľne ale máme tu teda 23, ktoré by sa mali snažiť, e, aby dosiahli to isté. Teda držíme sa cieľov a regionálna politika by mala e, pokrývať všetky úrovne, teritoriálnu spoluprácu, e, ktorá si zaslúži väčšiu prioritu v budúcnosti. Myslím, že už som hovoril dostatočne veľa o rozpočte. Keďže som bol za to zodpovedný v mojej vlastnej krajine, vždy je možné povedať, že nikdy nie je dosť peňazí, ale za ne treba bojovať a čím vaš, ve, lepšie je vaše východiskové stanovisko, tým lepšie sú vaše šance dosiahnuť E, stanovený cieľ. Nie je to otázka e, konkurencie, ale spôsob, argumentácia a dokázania pozitívnych efektov. Ďakujem pekne. Pán Gudmanis, ďakujem. Rád by som hovoril o dvoch veciach. Finančnej disciplíne a efektívnosti. E, Termín na implementáciu Európskeho sociálneho fondu a Fondu pre regionálny rozvoj pre finančné obdobie 2000 a 2006 sa skončilo pred pol rokom, bolo to predlžené. A posledné údaje, ktoré sme, máme z 1. oktobra 2009, ukazujú, e, že sociálne fondy v členských krajinách sa neimplementovali v projektoch v objeme 2 miliardy, čo sú 2 záväzkov. Pre regionálny fond je to suma 2,5 miliardy, ktoré sa neimplementovali. 20 členských krajín je nad, pod úrovňou priemeru plnenia a rozdiely medzi najlepšími a najhoršími predstavuje 300, 370 a 250 regionálneho, takže 4,45 miliardy sa neimplementovalo, stratili sme ich. V kohezných fondoch ešte ani nevieme, ak je, aká je odpoveď, to budeme vedieť koncom tohto roka. Moja otázka je, ako bude, ako bude vaša úloha v komisie a osobne, aby sa neumožnila takýto spôsob implementácie fondov a ste pripravení implementovať nejaké disciplinárne opatrenia a začať s väčšou transparentnosťou nie je pokojná diplomácia, ale e, pomenovať krajiny a zistiť, prečo také rozdiely existovali v minulosti a roky 2007 až 2013 tieto dáta tiež nie sú veľmi dobré. Rozdiely medzi najlepším a najhorším štátom sú 300%, ale uvidíme, ako sa veci e, môžu zmeniť. Ako vidíte svoju úlohu v tejto oblasti? Je to téma, ktorá smeruje aj k celej tej otázke vytvárania kapacít. To už teraz e, sa deje aj v budúcnosti. E, si musíme podrobnejšie pozrieť na to, ktoré krajiny majú problémy primeraným spôsobom implementovať svoje e, projekty a často je tomu tak, že je to problém, ktorý vyplýva z, na jednej strane z nedostatku kapacít, často aj e, z nedostatku tréningu, školení, lebo to všetko je potrebné. A na druhej strane práve keď sa pozrie na najnovší vývoj, tu za posledné roky sme mnohé dobehli, došlo k sklzom v implementácii. Prečo? Pretože hospodárska kríza podnikom, ktoré mohli vstúpiť do kofinancovania, ktoré mohli spolupracovať, veľmi váhajú tento problém treba vnímať a dúfam, že ten posledný problém bude jednorázový, dočasný, vyjadrenie akýchsi aktuálnych hospodárskych ťažkostí. A tie ďalšie problémy sú ale štruktúrneho pôvodu a z časti tiež problémy, ktoré vyplývajú z tej zložitosti tých ustanovení, kde teda určité boli určité rozbehové problémy. Pokiaľ ide o obdobie 2000 až 2006, by sme sa mohli pou, pou, poučiť pre budúcnosť, pozrieť sa na tie regióny, kde treba vidieť tieto pro, problémy až do detailu. If you allow me, the question is about effectivity. Dovolíte, otázka je o efektívnosti a profesor Barker povedal, že je to pilier 3 a čo je v pilieri 3. On navrhuje strategické správy o výsledkoch e, zo strany členských krajín e, na ročnej báze a každý tretí rok, pretože za posledných 27 dní Európska komisia vyplatila viac ako 4 miliardy na sociálne a regionálne fondy, ktoré sa navýšili o 30 pre sociálne a 57 pre regionálne fondy. Aká kontrola, aká kvalita sa tu očakáva, keď peniaze boli tak rýchlo vyplatené. Otázka je o, sa týka Barkrovho návrhu žiadať skutočné správy od členskej krajiny každé tri roky v implementácii nielen finančnej disciplíny, ale ako efektívne sa tieto prostriedky využili, pretože máme iba štúdie od Generálneho riaditeľstva pre regionálny rozvoj z novembra, ale nie je tu istota, nie je tu seriózna správa zo strany niektorého členského štátu. členské krajiny svoje správy musia poskytnúť a pripravuje sa ďalšie zhrnutie, ktoré sa potom musí vyhodnotiť. Aj strategické správy členských krajín, ako, majú by, ako boli programy implementované, nielen finančný rozmer, ale aj obsahový, obsahový rozmer. To bude treba posúdiť a potom budeme môcť spoločne vy, vy, vy, vy vyvodzovať závery, ktoré v konečnom dôsledku v, budú súčasťou budúceho programovacieho obdobia. Sme spokojní s terajšími eh, údajmi? Aké závery z toho vyvodíme? Keď to prejdeme, musíme to vyhodnotiť. Potom by sme mali spoločne premyšľať o tom, čo, či ten nástroj je vhodný, keď treba upravovať, upravme. Ďakujem pekne, pán Oleničak. Ďakujem pekne. Pán komisár, niekoľko otázok. Prvá z nich sa týka nových cieľov. Stanovili ste si nové ciele pre koheznú politiku a tu samozrejme my tiež podporujeme rozvoj, vzdelávanie, rozvoj pracovných miest, ale zároveň všetci súhlasíme s tým, že musíme pokračovať eh, aj s tradičnou snahou, ktorá je spojená s infraštruktúrou, hlavne v nových členských krajinách, kde sú veľmi vysoké požiadavky. Je čudné, že rozpočet je rovnaký. Kde ušetríte? To je moja otázka. Kde chcete šetriť zdroje? Všetky ukazovatele hovoria, že rozpočet e, ne, neporastie nad úroveň 2013, pretože takáto je makroekonomická politika v Európskej únii, ale vy ako komisár pre regionálny rozvoj budete hľadať nejaké riešenia pre pre vidiecké oblasti máme dva programy vo vidieckej oblasti, koheznú politiku, ale tiež e, politiku pre vidiecký rozvoj. Moja otázka teda je, e, aký je váš osobný postoj? Mala by tu byť jedna politika pre e, vidiecký rozvoj? To, o čom hovoríte, kohezný fond vlastne pokrýva. Na to existuje a má predsa výlučne úlohu e, riešiť infraštruktúru, ekologické projekty v tých krajinách, kde treba mnohé dobiehať. Takéto e, zriadenie funguje, osvedčilo sa a aj v budúcnosti bude existovať. To je jedna vec. Druhá vec, e, stratil som teraz, <laughs> tak povediať zniť. E, Pomôžete mi, prosím? Aha, a vidiecká oblasť za obyvateľstvo na vidieku. Áno, aj vidiecká oblasť musí naďalej byť v centre našej pozornosti. K tomu máme zodpovedajúce prostriedky, o tom sme viackrát hovorili. Myslím si, že by sme, sme sa tu nemali zdržovať zložitými diskusiami, štiepiť tento fond, spájať. Nie, eh, naše, e, naša pozornosť by mala ísť asi tým smerom, aby tie obsahy lepšie súviseli a kde je to ešte možné zjednodušiť e, predpisy, reguláciu, urobiť to, aby tí e, e, záverečný užívateľia nemali problémy. Počul som, že sú tu prekrytia a na druhej strane sú tu oblasti, ktoré oba fondy nepokrývajú, aby sme to dobre rozlíšili, tak aby tu vznikalo čosi doplňujúce a nie niečo, čo sa prekrýva. E, Lena Kolárska-Bobinská. Pani e, Kolárska-Bobinská. Už ste spomenuli vašu podporu programov, ktoré integrujú mnohé krajiny, teda medziregionálne programy. Rada by som sa spýtala, aký je váš postoj voči viacregionálnym e, programom pre špecifické časti niektorej krajiny. Napríklad máme tu problém rozvoja východného Polska. E, a tento program je kofinancovaní z Európskeho fondu pre regionálny rozvoj. Začne, začal sa v roku 2007. Myslíte si, že takýto typ viac regionálnych operačných programov je užitočný nástroj riešenia problémov e, slabo rozvinutých regiónov? Mali by také programy pokračovať v nasledujúcom e, rozpočtovom období. A ďalšia otázka, keďže nemám doplňujúcu otázku, tak položím ju hneď teraz. Aká je vaša analýza týchto viacregionálnych programov, keďže problémom momentálne je, že veľmi často sa hodnotia pred tým, ako prinesú ovoci alebo výsledky, čiže musíme sa rozhodnúť, že či ich máme skončiť alebo v nich pokračovať alebo ich podporovať. Predtým, ako tieto programy majú vôbec čas priniesť výsledky, mali by tieto programy e, fungovať e, na dlhšej e, báze, ako je 5 rokov? Ďakujem. Also glaube, ich heute schon mehrfach gesagt, dass ich absolut... Viackrát som už dnes povedal, že som absolútne za e, nadregionálnu spoluprácu vo všetkých formách. Ak to nezredukujeme len na politickú dimenziu, ale zoberieme viac regiónov, tak ako vo vašom prípade, ktoré majú rovnaké problémy, dáva zmysel aby viaceré regióny spolupracovali. V budúcnosti to tak musí byť. Dokonca to musí byť ešte podporované, pretože som 100% presvedčený o tom, že nadregionálna spolupráca prináša absolútnu pridanú hodnotu aj pre regionálnu politiku a súhrne sa ukazuje e, v tejto diskusii, že dĺžka trvania týchto programov e, je taká, že tých 7 rokov nie je to zlé obdobie na to, aby sa použili, aby sa dokázali využiť prostriedky, aj vyhodnotiť ten úspech. A e, plus minus si myslím, že toto trvanie programov e, je zmysluplné, tak ako je nastavené. Thank you very much. Ďakujem pekne. Pán Tremopoulos. Dá sa tu hovoriť o určitom chaose e, otázky klimatických zmien, e, o životnom prostredí. To ste vôbec nepomenovali. A preto sa pýtam, či tieto témy koheznej politiky nezohrávajú žiadnu úlohu. No a potom ďalšia otázka, čo robíte v súvislosti s e, ekologickými súvislostiami využitia e, prostriedkov z fondov, ako v súvislosti s transparentnosťou zamýšľate e, dosiahnuť efektívnu transparentnosť pri vydávaní prostriedkov zo strany členských krajín. A tiež, čo zamýšľate urobiť v, prí, v súvislosti s koheznými prostriedkami a ich vydávaním, ak e, situácia, e, ak nie sú do, dobre použité. Zum ersten, ähm, das ganze Thema Celá tá téma e, životného prostredia, obnoviteľnej energie, klimatické zmeny, to je jedna z ťažiskových tém e, stratégie EU 2020. A na, úvode, na úvod som už bol, predsa poukázal na to, keďže to je jeden, jeden z, e, z základných bodov, musíme to riešiť tá celá téma mesta je pre mňa jed, je ťažisková. Tu som priamo poukázal na to, že medzi iným mesta sú plýtvať tými, čo plýtvajú e, energiu. A práve z tohoto z tohoto pohľadu pod to, e, v rámci tej všeobecnej stratégie sa tým zaoberať musíme. A ak všetky tie prostriedky e, tých fondov si pozriete, tak máme viac ako 105 miliard eur na životné prostredie. Myslím si, že sa tu mnohé udialo. Máme tu v rámci zjednodušeného balíčku napríklad aj podporu teraz mi nenapadá, hovorí e, pán kandidát, nemecký výraz, energetická efektívnosť v oblasti bývania. Tu sa mnohé udialo. Dá sa tu dosiahnuť aj viac. Možno pridať viac, pokiaľ ide o transparentnosť. Už naposledy takéto návrhy boli a vo všetkých členských krajinách teraz existuje aj prehľad o tom, kto je užívateľom jednotlivých projektov. Viem, že tá prezentácia celoeurópsky nie je jednotná, že sú tu rozdiely, rozdielne formy prezentácie, Viedlo to i ku kritike na jednom či druhom mieste a to pre budúce programové obdobie predstavuje úlohu, aby sme sa s touto otázkou zaoberali. A aj tu, myslím, platí princíp subsidiarity. Musia tu byť určité minimálne štandardy. O tie sa budeme starať celoeurópsky, ale inak treba, aby zostala tá mnohorakosť. Uh, Myslím, že by sme sa mohli, um, by sme mohli rešpektovať čas, ktorý uh, máme tu na stene. Je to také optimistickejšie ako to, čo máme na ruke. Pán uh, Vlasák nahradza pána Kurského. paper. Pavel Samecký vo svojom orientačnom dokumente hovoril o možných presunoch prílohy 3 kvalita života a ekonomická diverzifikácia a, pr- a prístup lídrov k, k vidieckej politike rozvoja spolu do z poľnohospodárskej politiky do kohoznej politiky. Viem, že tieto diskusie mm, boli rozsiahle s, s rozličnými starostami a bolo to množstvo ťažkostí. Čo si vymyslíte, bolo by to možné? Ich kenne die Diskussion, ich kenne das Papier. Wir haben seit ehm, Poznám tieto diskusie, poznám aj tento dokument, hovorili sme o ňom viackrát. Rád by som venoval svoju politickú energiu do iných oblastí, ako tieto. Niekedy je potrebné venovať sa aj takýmto veciam, ale zdá sa mi, že znovu uh, E, vlastne porovnávame rozličné programy tam, kde máme e, peniaze na stole, čo je oprávnené. Ale ak je tu presahovanie v niektorých programoch, tak e, niektoré veci treba zmeniť. A kto je zodpovedný za čo? To sa stáva sekundárne, ale nie je to taká primárna téma. Ďakujem pekne. Pán dezignovaný komisár spomenul počet vypočutia, že musíme ešte vypočuť pána Van der Brandena, Van den, eh, Brandena a budeme sa držať tejto tradícii, že bude tu minúta alebo možno minúta a pol pre, eh, pre eh, príhovor predsedu výboru regionov. Vážená pani predsednička, pán dezignovaný komisár, Budúcnosť koheznej politiky je globálna e, politika rozvoja e, v, v dispozícii všetkých občanov a kohézia nielen nástrojom pre implementácie cieľov únie, ako napríklad Stratégia 2020, je to politika zameraná na prispievanie k rozličným príležitostiam rozvoja našich regiónov. A preto sa musíme prispôsobiť e, rozličným okolnostiam v rámci týchto regiónov. Integrácia cieľov teritoriálnej kohézie do zmluvy znamená, že všetky politické oblasti musia uznať, že teritoriálne dopady všetkých oblastí budú postihnuté a musia si byť vedomé dopadom na teritoria aj hľadanie konečnej definície teritoriálnej kohezie. Viete, pani predsednička, že naša snaha o definíciu je taká, že my chceme povedať, že je potrebné skombinovať slobody, ktoré už sú definované v zmluve, doplnením ďalších slobod pre občanov, zvoliť si, kde budú žiť a pracovať. Napriek existujúcim geografickým otázkam musíme e, hospodárskú súťaž e, premeniť na výhodu, nie na nevýhodu. Je tu potreba presto, aby sektoriálna politika brala do úvahy ciele teritoriálnej kohézie v plánovaní, implementácii a v hodnotení. Inými slovami, musíme sa vyhnúť e, prílišnej sektorializácii a musíme zabezpečiť, aby sa to aj úspešne ukončilo. Tiež hovoríme proti upusteniu od tých najúspešnejších politík integrácie, ktoré už v Európe existujú a sme proti akékoľvému znározneniu. Kohezná politika dokázala, že je výbornou stratégiou, ktorá dosahuje dva ciele. Jeden je implementácia cieľov uh, Európskej únie na, regionál, na regionálnej a miestnej úrovni a potom, aby sa lepšie dosahovali tieto ciele. A prosím vás, pán komisár, verte viac ako predtým skutočnú dôležitosť e, viacúrovňového riadenia a správy. Je to jediná cesta, ako dosiahnuť naše ciele. A nielen povedať, že toto je nejaký druh e, teórie. Je to potrebné, vyžaduje si to vieru. A po druhé, zdá sa mi, že hovoríte veľa o regiónoch, o občanoch, o mestách, ale musíte hovoriť s regiónmi priamo, s mestami, ako skutočnými partnermi a toto je veľký rozdiel. Myslím si, a ja naozaj verím, že keď tu spomínam e, časti kréda výboru regionov. Vy nie ste len vítaní na našom budúcom pléne vo februári, ale som si istý, že s výborom regionov budete spolupracovať a spolupracovať aj s miestnymi a regionálnymi lídrami, aby sa veci dosiahli. A toto je tá spoločná snaha, ktorú musíme urobiť. Európsky parlament rada, ale vy ako motor komisie, motor európskej integrácie musíme konať spolu v skutočnom partnerstve. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán predseda. Končím, alebo dostávame sa k koncu vypočutia, ak dezignovaný komisár e, veľmi chce povedať ešte niekoľko slov, tak e, mu to dovolíme. Teda neviem, nie som si istá. Ďakujem, pani predsednička. Äh, je naozaj prekvapivé, že som sa v priebehu popoludnia z toho otca zmenil na stroj. Čo vám chcem ešte povedať, že chcem sa naozaj poďakovať za podnetnú diskusiu. Bolo to pre mňa, tak, bol to pre mňa taký prvý odhad toho, nielen toho, čo ma očakáva, ale aké sú tiež vaše potreby, vaše záujmy, a celkom otvorene vám chcem povedať, že ak budem mať tú možnosť e, budúce roky s vami spolupracovať, tak určite urobím chyby. Nikto nie je bezchybný. Ale naopak vám môžem tiež prislúbiť, že ja a budem určite e, musieť e, prežiť aj určité porážky pri hlasovania, ale jedno vám môžem prislúbiť, že pre záujem regiónov sa zasadzovať budem, budem za ne bojovať a pôjdem do regiónov. Neviem, či e, e dokážem e, realizovať ambiciózny cestovný program Anity Hübner, ale je logické, že je potreba poznať e, situáciu v regiónoch, aby sme ich pochopili, Chcem vám ešte raz poďakovať za, vaše, za vašu angažovanú diskusiu a dúfam, že môžeme v tom pokračovať. Ďakujem. Please, don't, don't, don't... Kolegovia, ešte neodchádzajte, pretože ešte musíme sa dohodnúť e, na tom, čo budeme robiť teraz. Najskôr chcem formálne poďakovať vám všetkým za to, že ste tu boli 3 hodiny a tiež dezignovanému komisárovi, že to prežil. Mark Twain raz povedal, že uh, here, uh, good... Najhoršia smrť je smrť, keď vás, vás uhovoria. Bola to dobrá výmena, za ktorú ďakujem vám všetkým. A teraz budeme mať polhodinovú prestávku a o 8.00 sa stretneme pre vyhodnotenie teda všetci politickí koordinátori uh, spolu s ich asistentmi a členmi sekretariátu. Prosím teda, využite túto polhodinu, aby ste sa stretli s vašimi skupinami a rozhodli sa o vašom hodnotení a dúfam, že sa stretneme e, o 8. A 1G3. A 1G3. Ďakujem pekne.